Il presidente. Predseda parlamentu. Nabino.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 Merci. Alors, je ne suis pas venu tout seul. Euh, Neprišiel som sám. Deti sú zo školy, ktorá sa volá Čerešničky a zaspievame niečo spolu. Začneme s pesničkou, ktorá sa volá Fantom. Fantom.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 Merci. Et le troisième morceau. A tretia skladba. Uh, mám ťa rád uh, v jazyku Maringala.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 Très bien, bravo les enfants. Hein? Super, deti. Bravo. Vous chantez beaucoup mieux que moi. Spievate oveľa lepšie ako ja. Zaspievaj. Sere horrible. Ja by som mohol, a to by bolo hrozné. Ďakujem. Ďakujem vám, priatelia. Ďakujem aj profesorom. Ďakujem pekne. Zastupujem Frederiku Mogherini, Michela Bašle, všetkých vítam, vážení kolegovia, milí hostia. Je mi veľkou cťou vás privítať v tomto hemicykle Európskeho parlamentu, aby sme oslavili 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. V Paríži v, 30, e, v 48. nové válne zhromaždenie OSN prijalo toto deklaráciu. Tento text prišiel s novou myšlienkou, že ľudia majú právo jednoducho vďaka tomu, že existujú. Tento text, aj keď nie je záväzný, priniesol, je historicky a politicky vynimočný viac ako 70 rokov sa odvolávame naň v ústavách. Ochrana ľudských práv dnes predstavuje naďalej však hrozbu. Internet je vynikajúci, priniesol slobodu prejavu a pr- e, slobodu vyjadrenia názorov a zároveň je to nástroj cenzúry, porušovania súkromného života vektor manipulácie a falošných správ. Sám o sebe ohrozuje našu demokraciu. Navyše humanitárne krízy, environmentálne krízy a konflikty na tejto planéte e, vedú k pohybom, nevydaným pohybom obyvateľstva a to má dramatické dôsledky. Máme pocit, že sme sa posunuli vpred a zároveň dochádza k zneužívaniu zraniteľných a potlačaniu menšín. Viac ako kedykoľvek predtým, teraz by sme sa mali pridržať Všeobecnej deklarácie ľudských práv, tých práv, na základe ktorých stojí táto deklarácia. Naši otcovia, zakladatelia museli vytrpieť mnohé eh, konflikty a eh, svetové vojny a museli a potýkali sa s neúctou voči dôstojnosti ľudia. Avšak bola v nich tá vôľa, aby sa tieto tragédie neopakovala. Rešpektovanie rovnosti demokracie a právneho štátu umožnili Európskej únie zagarantovať 70 rokov mieru a mierového spolunažívania. Tieto z, e, práva sú najvyšším e, vyjadrením, ktorým je e, Európska charta ľudských práv v rámci Európskeho e, parlamentu. Myslíme predovšetkým na ľudí, pričom síme práve tieto práva. Ucti, uctíme si a uctívame si týchto ľudí prostredníctvom Sacharovovej ceny 5 laureátorov Sacharovovej ceny je zároveň laure, laureátom aj e, Nobelovej ceny za mier. Aj počas týždňa práva človeka máme toto na zreteli. Chceli by sme poďakovať organizáciám, ktorí bojujú každý jeden deň, aby zaručili princípy, ktoré sú zakotvené v Univerzálnej deklarácii ľudských práv. Mnoho z ich zástupcov sú prítomní tu dnes. Ďakujeme za to, čo robíte. Ste strážcami našich práv. Dnes je Svetový deň práv dieťaťa a mladistvých. Aj medzi nami je množstvo chlapcov a dievčat, ktorých by som týmto chcel pozdraviť. Predstavujú našu budúcnosť, o ktorej dúfame, že bude lepšia, než je prítomnosť, pretože ešte stále zažívame prípady násilie na deťoch. Mnoho detí sú aj naďalej rekrutované do Eh, ako detskí vojaci sú obeťami konfliktov. A práve aj prostredníctvom tejto konferencie by sme chceli lepšie zagarantovať vašu budúcnosť. Práve tu v Európe by ste sa mali cítiť ochránení, kde si vlády budú ctiť vaše práva. Eh, tu je vláda demokracie. Ale samozrejme, okrem toho, toho e, práva e, musíme vám zaručiť aj to, že nebudete ohrozovaní tak ani v tomto svete, ani na, vo virtuálnom svete či už na sociálnych sieťach, alebo na YouTube, alebo Netflixe a tak ďalej. A to samozrejme oh, naša snaha predovšetkým povedie k tomu, aby sme lepšie ochránili vaše osobné údaje a e, chránili vás pred nevhodným obsahom. Ďakujem veľmi pekne. Správa o ľudských právach prijatá Európskym parlamentom v Štrasburgu minulý týždeň vyzýva členské štáty, aby sa vyslovili e, jednotným hlasom za podporu ľudských práv a aby ich bránili. Samozrejme, musíme túto snahu vyvíjať všetci spoločnosti predovšetkým aj v mene tých, ktorí sú pr- eh, prenasledovaní kvôli svojej viere. Zvlášť Azia Bibi, ktorá je prenasledovaná v Pakistane, ale za aj všetky, v mene všetkých ostatných obetí. Takisto musíme brániť eh, tak v Európe, ako aj mimo nej eh, tých prvotných strážcov našich práv a tým sú novinári. Bránia naše slobody a právo na informácie Jan Kuciak, Dafne. Toto sú iba nedávne prípady e, novinárov a novinárie, ktorí prišli o život pri obrane pravdy. Ale samozrejme musíme myslieť aj na novinárov, ktorí sú zadržiavaní napríklad v tureckých väzeniach a v iných krajinách. A musíme sa rovno aj zamyslieť nad tým, že mnohých e, krajinách muži a ženy nemajú rovnaké práva ani rovnaké príležitosti. Veľmi často eh, že nám je odopierané základné právo, sú obeťami spoločnosťami a predmetom násilia. Chcel by som zopakovať apel na členské štáty na schválenie istambulského eh, dohovoru o násilí na ženách, ale zároveň musíme mať na zreteli aj dovnútra. Mnoho žien je obeťami vraždy, mnoho, s mnohými ženami je zle zaobchádzané a mnoho žien je stále považovaných za menej cenné bytosti. A tieto obete nie sú. Pri tejto príležitosti nemôžeme opomenúť situáciu v krajine ako je Venezuela. Venezuela je krajinou, kde sú neustále obmedzenia a Európsky parlament bude aj naďalej spolupracovať predovšetkým s ochrancami ľudských práv vo Venezuele. A zdôrazňujeme to aj našim výberom laureátov Sacharovovej ceny za rok 2017. Michel Bachelet ako vysoký predstaviteľ OSN pre e, ľudské práva bude mať na zreteli ako prioritnú túto situáciu. Vážení priatelia, zakočem to tým, že budem citovať Eleanor Rooseveltovú, pretože si myslím, že tieto dokumenty vyjadrujú práve naše ideály. A tieto dokumenty budú fungovať iba, ak ich ľudia poznajú, ak ich e, im rozumejú a ak na nich budú aj nástojiť. Žijeme vo svete, ktorý čoraz viac čelí deštruktívnej populistickej hrozbe. Musíme preto stavať na dedičstve, ktoré máme k dispozícii. A tento dokument je práve takýmto dedičstvom, ktoré odovzdá túto štafetu aj budúcim generáciám. Obrancovia ľudských práv sme my, a či už v spoločnostiach alebo v občianskej spoločnosti e, môžeme prispieť svojim dielom. Musíme aj naďalej podporovať e, a brániť ľudské práva na celom svete. Ďakujem veľmi pekne. A ďakujem teda za to, že ste prišli do Bruselu. Teraz dám slovo vysokej predstaviteľke pani Frederike Mogherini a potom budeme mať možnosť vypočuť si prostredníctvom video generálneho tajomníka Antonia Gutiereša. Grazie, Antonio. Per... Ďakujem, Antonio. Dovolte mi, že začnem tým, že sa srdečne poďakujem Európskemu parlamentu za to, že sa rozhodol oslaviť spoločne tento deň Mysleli sme si, že toto je najlepšie, čo sme mohli urobiť, aby sme si práve takouto oslavou pripomenuli schválenie deklarácie univer- Univerzálnej deklarácie ľudských práv spolu s našim každoročným fórom o ľudských právach. Myslím si, že toto bol veľmi dobrá voľba, aby sme poukázali aj na to, akým spôsobom európske inštitúcie spolupracujú na propagácii a presadzovaní ľudských práv nielen v Európe, ale všade vo svete práve v partnerstve s našimi kolegami z občianskej spoločnosti. 70 rokov od schválenia a napísania deklarácie ľudských práv stále pracujeme na tom, aby sa každé jedno slovo pretavilo do praxi. Táto práca a levý podiel tejto práce je vykonávaný mimovládnymi organizáciami. Chcela by som sa preto poďakovať naozaj veľmi úprimne vám, zástupcom občianskej spoločnosti a tých, ktorí pracujú na obrane ľudských práv. Priatelia z celého sveta, s ktorými pracujete každý jeden deň vo vašich krajinách, a ktorí merali cestu, aby sme sa tu dnes mohli stretnúť. Vy ste tou zásadnou časťou našej práce pri obrane ľudských práv. Keď si prečítate deklaráciu, je absolútne a i hneď jasné, že stále je pred nami ešte kus cesty. Pred 70 rokmi deklarácia hovorila, že každý jeden e, má právo na prácu a na rovnú a rovnakú mzdu za rovnakú prácu. Uznáva sa právo na vzdelávanie bez ohľadu na e, náboženstvo, finančné prostriedky, rasu e, či e, e, rod. V mojej krajine, v Taliansku, ženy nemali volebný, volebné právo až do obdobia dvoch rokov pred prijatím deklarácie. A v mnohých krajinách práve bolo volebné právo obmedzené iba na niektoré spoločenské skupiny ale deklarácia hovorí, že každý má právo spolupadelať sa na správe svojej krajiny a vôľa ľudí by mm, mala dávať mandát na správu krajiny. Ale stále je pred nami veľká cesta. Predtým, než dosiahneme skutočnú inkluzívnu demokraciu, aby sme uzatvorili e, práve rozdiely v odmeňovaní bez ohľadu na etnicitu, farbu kože či rodu. No, tí, ktorí ste tu e, dnes, ste zasvetili celý život naplňaniu týchto cieľov a za to sme vďační. A práve za tento záväzok mnohí z vás e, ste museli čeliť násiliu, uväznenie, straty e, priateľov, ktorí sú vo väznení. Mnohí z vašich kolegov tu dnes nemôžu byť, pretože prišli o svoju slobodu alebo prišli o svoj život. 70 rokov po prijatí deklarácie stále ľudské práva nie sú niečo, čo je eh, dané a čo je garantované. Naopak, eh, ľudské práva a základné slobody sú pod obnoveným tlakom. Niektoré na svete tvrdia, že ľudské práva sú zastaraným konceptom, že národný záujem môže odôvodniť potláčanie kolektívnych a, práv a práv jednotlivca, že určité kritéria a situácie si vyžadujú pozastavenie určitých práv. Ale my tvrdíme presný opak, že jediná udržateľná bezpečnosť je taká bezpečnosť, ktorá je založená na rešpektovaní všetkých ľudských práv. Keď spoločenské e, práva a e, sloboda jednotlivca e, musí byť garantovaná akékoľvek porušenie ľudských práv je porušenie našich kolektívnych záujmov. Počas tohto roku sme sa toto snažili preukaziť aj v praxi. Skutočné príbehy ľudí, takých ako ste vy v tejto miestnosti. Ľudské práva sú predmetom útoku a musíme sa presunúť z, toho defenz, z tej defenzívy do proaktívneho prístupu. Musíme mať na pamäti, čo ľudské práva znamenajú Eh, v praxi, čo znamenajú pre každodenný život, čo všetko sme dosiahli za ostatných 70 rokov, odkedy vstúpila deklarácia do platnosti. Niektorí občan, eh, niektorým ľuďom to zaručilo právo eh, študovať a voliť a to sú zmeny, ktoré nikdy predtým v živote nezažili. Niektorým ľuďom to zmiernilo e, ich spoločenskú situáciu a vyťahlo ich e, z chudoby. Eh, prispelo to k zmene diktatúr na demokratické režimy. Aj tu v samotnej Európe eh, musíme poukázať na to, že pokrok v oblasti ľudských práv sa deje všade na svete a deje sa tak iba vďaka našemu odhodlaniu a som vďačný za to, pretože počas, generálneho zhromažd- počas válneho zhromaždenia OSN v New Yorku sme preukázali, že odvaha a spoločná práca naozaj poskytuje výsledky. My sme tieto príbehy vyrozprávali a poukázali sme na to, že ochrana ľudských práv je možné. Chceme ukázať našu vďaku ľuďom, ako ste vy, že tá nádej, že zajtrašok bude lepší, stále existuje. Emancipácia a nové práva posilňujú komunity prostredníctvom medzinárodných organizácií tí, ktorí odmietli včasný vstup do manželstva napríklad a tí, ktorí sa zasadzovali o udržovanie kultúry, migranti, ktorí boli uvítaní v krajinách, ktoré teraz nazývajú domovami. Toto nie je stále všeobecné pravidlo. Stále naopak ľudské práva sú na svete porušované, aj tu v Európe a v niektorých krajinách sa tá situácia zhoršuje. Avšak dobrou správou je, že na tom nie je nič, čo by bolo nemeniteľné. Nemusíme sa brániť pozitívnej zmene, pokiaľ budeme mať na ne všetci záujem. Každá krajina a každá inštitúcia musí urobiť e, výber a stojí pred voľbou. A samozrejme, Posilníme to tým, že budeme hovoriť o úspešných prípadoch, o pozitívnych e, príkladoch. Tento parlament oslavuje a podporuje ľudí ako pán Murat a Denis McCord. A predovšetkým práve vtedy, keď to potrebovali. S našim programom ochrany ochrancov ľudských práv sme sa zasadzovali práve za týchto ľudí, keď boli ohrozovaní ich životy a ich rodina Chceli sme a zasadzovali sme sa za oslobodenie aktivistov a opozičných lídrov, ako napríklad nedávno v Azerbajdžane a pokračujeme v tejto činnosti každý jeden deň tak v krajinách, ktoré sú nám blízke a ktoré sú aj veľmi vzdialené. A minulý september sme spojili sily spolu s Organizáciou pre islamskú spoluprácu, aby sme schválili e, rezolúciu v OSN, aby sme vytvorili e, mechanizmus národnej zodpovednosti v Myanmare a ako Antonio povedali, naša práca však pokračuje v našich domovoch, pretože ani my v Európe nie sme dokonali a máme povinnosť, ako aj kvôli tomu, aby sme ostali dôveryhodní, mať na zreteli agendu ľudských práv na našom kontinente aby sme tieto ľudské práva dosiahli raz a navždy. Avšak takto e, to nefunguje. Nemôžeme dosiahnuť ľudské práva raz a navždy, pretože je to určitý pokrok, určitý proces a každá generácia má v tomto ohľade novú zodpovednosť a myslím si, že našou zodpovednosťou je vyhnúť sa jednej jedinej chybe. Nemôžeme sa vzdať, nemôžeme poľaviť, nemôžeme povedať, že táto deklarácia patrí minulosti alebo je vlastná iba niektorým krajinám. Volá sa to univerzálna deklarácia ľudských práv z jedného dôvodu, pretože predstavitelia zo všetkých kútov sveta sa zhodli na princípoch, ktoré neprináležia iba jednej civilizácii či jednej kultúre. Svet e, práve prešiel najväčšou ľudskou katastrofou, keď sa schvalovala deklarácia ľudských práv. A ľudia to mali na pamäti. A v tom čase celý svet našiel odvahu zjednotiť sa, nájsť spoločnú pôdu po tej najničivejšej vojne. Zhodli sa na princípoch, ktoré presahujú eh, to, čo ich rozdelovalo v, v oblasti kultúry, civilizácie či e, náboženstva, musíme mať na pamäti, že toto je niečo, čo nás spája ako ľudské bytosti, čo e, ide nad rámec našich rozdielov. Musíme mať na pamäti, že Univerzálna deklarácia ľudských práv e, Organizácie spojených národov, Medzinárodný trestný tribunál a na všetky princípy, na ktorých sme sa dohodli, nie sú prekážkou na dosahovanie našich národných záujmov. Keď sa spojíme, je tomu presne naopak. Tieto princípe, e, tieto spoločné princípy sú základom našeho spolužitia a jediný spôsob, ako môžeme presadzovať národné záujmy a ako sa vyhneme ďalšej katastrofe. Po 70. rokoch sa musíme vrátiť do ducha doby roku 1948 a musíme umiestniť deklaráciu ľudských práv do stredobodu našeho záujmy. Dovolte mi povedať, že toto nie je výročie, nie je to nejaká spomienka. Univerzálna deklarácia ľudských práv ostáva aj naďalej manifestom a deklaráciou našej doby tvorí základ Európskej únie, tako ako je a celého sveta. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem vám veľmi pekne za vašu každodennú prácu a to, čo robíte. I am delighted to convey my best wishes Rád by som vás všetkých privítal. Oslavujeme 70. výročie jedného z najvýnimočnejšieho dokumentu, ktorý kto vymyslel. Všeobecná deklarácia ľudských práv. Tento text hovorí o našej vízii ľudského pokroku a blahobytu a napriek tomu od 47. roku ostáva veľa prázdnych miest a je tu veľké riziko erózie základných ľudských práv, demokratických princípov a právneho štátu. Utečenci, migranti a menšiny e, sú vystavení nenávisti. Musíme posilniť naše záväzky a chrániť všetky ľudské práva všetkých ľudí to je samoučelný cieľ. Musíme zabezpečiť rozvoj a udržateľný rozvoj a mier. Členské štáty a EÚ považujem za partnerov v tomto, tejto, v tomto spoločnom úsilí. Ďakujem. Grazie, Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, prenechám predsedanie váženému pánovi Pancerovi, Pancerimu a ktorý naozaj veľa investoval do zorganizovania tohto podujatia. Bene, grazie. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne predsedovi Tajánimu, rovnako ako aj za posolstvo, ktoré predstavili generálny tajomník OSN, pán Gutierrez, ako aj vysoká predstaviteľka Európskej únie a podpredsednička komisie pani Mogherini. A ďakujem za tieto významné slová. Chcel by som poukázať na to, že ľudské práva a ochrana ľudských práv je niečo, čo je v stredobode záujmu tak Európskej únie, ako aj Organizácie spojených národov. Chcel by som otvoriť teda prvý panel našej konferencie na vysokej úrovni spolu s hostiami, ktorí sú významnými osobnosťami práve v oblasti obrany ľudských práv a obrany ľudskej dôstojnosti. Deklarácia ľudských práv e, inšpirovala viac ako 30 jednotlivých traktátov a právnych úprav jednotlivých štátov. Jedná sa o dokument, ktorý je najviac prekladaný dokumentom na svete. Viac do ako 550 jazykov a má chrániť a propagovať ľudské práva. a ktorý má práve spúšťať iniciatívu tak vlád, ako aj občianskej spoločnosti. Táto kolektív iniciatíva bola nevyhnutná kvôli obrane ľudských práv. A musím povedať, e, že napriek významnému pokroku e, pri znižovaní chodoby od 90. rokov nerovnosť v jednotlivých krajinách sa zvyšuje. A to dokonca aj v krajinách, kde sa túto nerovnosť podarilo znížiť, stále ostáva pomerne veľká. Problém nerovnosti ohrozuje a oslabuje práve vieru v ľudské práva, tak ako sú napísané a zadefinované v Deklarácii ľudských práv. Práve si myslím, že práve ochrana ľudských práv a ochrana človeka je niečo, čo ide ruka e, v ruke. A práve tieto ciele udržateľného rozvoja sú s tým úzko previazané, predovšetkým ciele do roku 2030. Podobné ciele sú stanovené aj v oblasti medzinárodných aspektov a multilateralizmu. Samozrejme, máme prijaté veľké a významné dokumenty v tejto oblasti, ktoré sú záväzné, avšak tie sú tiež v súčasnosti predmetom veľkých víziev. Práve ľudské práva sú však veľmi dôležité vo svete, ktorý sa neustále mení, aj kvôli tomu, aby sme vedeli ochrániť ochrancov ľudských práv. Musíme vedieť a jasne si povedať, čo je ľudská dôstojnosť a prečo ju musíme chrániť. Práve nerovnosť predstavuje jednu z najväčších víziev. Ako musíme vytvoriť eh, práve také pravidlá, ktoré aj obstoja eh, v období multilateralizmu pretože mm, práve tieto práva majú veľkú relevanciu vo svete, ktorý sa e, rýchlo mení. A práve preto musíme propagovať e, pozitívny narratív v súvislosti s ľudskými právami. Dnes tu máme veľmi významných e, hostí a budem ich post- teraz predstavovať postupne a teraz by som dal 10 minút rečníckého času pani Michelle Bachelet, ktorá je vysokou komisárkou OSN pre ľudské práva. Ďakujem pekne, vážení hostia, pán Panferi, europoslanci. Eh, poslanci 28 národných parlamentov, vaše excelencie, panelisti, poslanci, priateľa z občianskej spoločnosti, neobladných organizácií obhancovia ľudských práv, kolegovia, priateľa. Mi veľkou cťou byť tu prítomná medzi takými dôležitými panelistami a vystúpiť v mene generálneho tajomníka o tom, ako môžeme eh, posilniť práva ľudí a presadzovať deklaráciu ľudských práv mm, na Santa Cruz, jeden z zakladateľov e, deklarácie ľudských práv, on povedal, že toto prijatie je naozaj skutočne významnou historickou udalosťou, v rámci ktorej sa dosiahol konsenzus o najvyšších hodnotách ľudskej osoby, hodnot, ktoré nevyplývajú z rozhodnutia svetovej veľmoci, ale skutočne zo samotnej existencie, čo vedie k neodlučiteľnému právu na život, slobode prejavu na vyjadrenie a E, vyjadrenie osobnosti. Tie špecifické a všeobecné práva, e, ich vyhlásenie e, za posledných 70 rokov viedlo k zlepšeniu životných podmienok, zdravie, vzdelávanie, mier, udržateľný rozvor, voj menšia marginalizácia, ochrana menšín. Ľudia uplatňovali svoje právo na rovnosť a právo na slobodu, právo na spravodlivosť a hospodárske príležitosti. Môžeme merať pra- dosiahnutia v, v týchto veci pred niekoľkými desiatimi rok- pred desaťročiami e, Európa bola centrom e, tragédie holokaustu, hospodárskej krízy. Demokracia odtedy stále rastie, vytvorila právny lámec, rámec a e, je tu právny štát. Inštitúcie, média, občianská spoločnosť zabezpečujú širokú diskusiu na trhu v slobodných myšlienok. Spoločnosti sú inkluzívnejšie a viac rešpektujú. Niekedy páchatelia porušení ľudských práv sú stíhaní. Stále viac v krajinách ľudia majú právo na opravné prostriedky a to právo sa dodržuje. Štáty a vlády chápu, že musia slúžiť záujmom a právam ľudí Eh, naši rodičia, si starí rodičia, zažívali obdobie, kedy eh, sa jednoducho ľudia, ľudia mohlo ubližovať bez postihnutia. Teraz žijeme vo svete Všeobecnej deklarácie ľudských práv kde mnohé veci sú premietnuté nielen do zákona, ale do praxe. Za 70 rokov sa vytvoril rámec záväzných zmluv, ktorým sa vytvorili medzinárodné, medzivládne inštitúcie a prijala sa celá škála legislatívy, ktorá podporuje konkrétne záväzky Eh, na ktoré sa zavezú štáty. Takže musím vám povedať, že keď každý deň pracujem a vidím tie konflikty na svete, nie je ľahké vnímať tie pozitívne veci za tých 70 rokov, ale pokrok sa dosiahol, posunuli sme sa vpred, ale samozrejme ešte stále máme pred sebou dlhú cestu. Takže, vážení priatelia, kolegovia, eh, hodnoty eh, ľudských práv majú svoju silu, vedú k pozitívnym zmenám ľudstva, ale všetci si uvedomujeme, ak aká e, turbulentný a polarizovaný kontext e, je ten dnešný deň po 70. výročie e, podrýva sa tu mier a pokrok ochrany ľudských práv. Konflikty spôsobujú utrpenie a vedú k bezprecedentným presunom a stiahovaniu ľudí, práva LGBTI, práva mnohých etnických a náboženských komunít. To všetko je spochybňované. Občianský priestor sa zmenšuje a mnohí obhajcovia ľudských práv sú zadržiavaní, zavraždení alebo e, sú vystavení hrozbám. E, tradičné hodnoty niektorí zneužívajú, sú tu útoky a pokrok za predchádzajúce desaťročia sa akoby zastavila, tlačí sa to všetko vzad. Aj Európska únia, ktorá má jasné referenčné hodnoty pre ľudské práva a základné princípy súdnu nezávislosť, slobodu tlače, e, na niektorých miestach sú erodované tieto zásady. E, migranti a E, menšiny sú vystavené nenávistným prejavom. Takže veľmi dôležité pokračovať v presadzovaní ľudských práv všade a zabezpečiť to, aby sme neustúpili, aby sme naozaj rôzne komunity mohli zahnúť ako Rómov, e, ľudí s postihnutím, starších, chudobných, aby všetci mali právo na plnú angažovanosť spoločnosti. Po celom svete e, sú veľké nerovnosti a tie ohrozujú agendu 21. storočia pre udržateľný rozvoj E, je to transformácia, e, ktorá prináša prísľub všetkým ľuďom. A na druhej strane sú tu klimatické zmeny, ktoré majú negatívne dopady na ľudské práva. Takže spolu si musíme popasovať s realitou. Máme príležitosť znova zabezpečiť, že multilaterálne a integrované prístupy sú zásadné, ak chceme reagovať na tieto medzinárodné výzvy. Je tu príležitosť prijať rozhodnutia, riadiť sa jednoznačnosťou a objektívnosťou medzinárodného práva ľudských práv. Keď hovoríme o migrácii, nacionalizme, klimatických zmenách, hospodárskych, sociálnych nerovnostiach, e, nezávislosti súdnictva, slobody prejavu, e, masovým dohľadu, umelej inteligencii, to všetko je veľmi dôležité v tom najširšom možnom kontexte mocnej účasti verejnosti a vyjadrenia verejnosti. To je v centre E, v tom centre stoja hospodárske, ekonomické a sociálne práva. Vyžaduje sa so to, aby sme všetci spolupracovali v rámci medzinárodnej legislatívy pre ochranu ľudských práv, v rámci ktorý máme na mieste a ktorý dokázal svoje úspechy a e, prospech pre všetkých. E, Čas tohto rámca je pod veľkým tlakom, ale zatiaľ odoláva a je rešpektovaný. Časť tejto výzvy spočíva v tom, aby medzinárodné normy a štandardy e, boli pochopiteľnejšie a akceptovateľnejšie pre tých, ktorí príjmajú politiky a rozhodujú, aby sme lepšie komunikovali mnohé spôsoby, akým ľudia môžu požívať výhody ochrany ľudských práv. Ako Federica Mogherini spomenula, a Stavros Lambrenidis E, spolu sme presvedčení o tom, že musíme jednoducho odsúdiť neakceptovateľné a zároveň musíme poukázať na tie pozitívne príklady, ktoré svedčia o tom, že dodržiavanie ľudských práv vedie k tomu, že spoločnosť je silnejšia, že je to rozvoj udržateľnejší, lepší, že je tu lepšia prevencia konfliktov a že je to cesta vpred. Ale k tomu musíme všetci, vlády, parlamenty, občianská spoločnosť, systém OSN, súkromný sektor, muži, ženy, deti, všetci musíme tlačiť. Tlačiť proti tým, ktorí e, robia z menšín a z migrantov cieľ útokov. Musíme bojovať proti nenávisti, e, musíme ukazovať na hodnoty Všeobecnej deklarácie ľudských práv, na dôstojnosť, na ktorej stojí fungovanie ľudstva. Vzhľadám k Európe, ktorá má tú odvahu a ochotu naďalej stavať na tom, čo už dosiahla. K Európe, ktorá je presvedčená o tom, že chce obhajovať naďalej ľudské práva, obhajovať sociálny pokrok a inklúziu. To je tá veľká sila Európy a ktorá je pripravená vzhľadnúť do budúcna a hovoriť o tom, že politika a digitálny svet sa musia riadiť Eh, ochranou ľudských práv. Musíme budovať kultúru ľudských práv a kultúru dialogu. Musíme posunúť kultúru rešpektovania a eh, prijať rôznorodosť hlasov. Dnes oslavujeme 70. výročie. Eh, takže dajme našim deťom dobre dedičstvo, tak aby deti tohto regiónu, aby deti sveta, ako aj ich deti, mohli rásť vo svete uznania, zdedenej dôstojnosti, rovnosti a neodlučiteľného práva všetkých členov rodiny, ktoré boli vyhlásené pred 70 rokmi ako základ pre slobodu, spravodlivosť a mier vo svete. Ďakujem. Grazie, grazie davvero per... Ďakujem veľmi pekne za tento dôležitý príspevok a teraz dám slovo pánovi Fatoboncudo z pani prokurátorke z Medzinárodného súdu. E, pán predseda, panelisti, dámy a páni, členovia občianskej spoločnosti. Dovolte, aby som na začiatok vyjadrila svoju vďaku Európskemu parlamentu, najmä jej predsedovi, pánovi Tajanimu, e, ktorý predseda tomu a pánovi Panzerimu, ktorý predseda tomuto panelu za to, že zorganizoval túto konferenciu a umožnil mi tu prehovoriť. Je mi veľkou cťou, hovorí pani Bensuda, že sa tu k vám môžem prihovoriť v tom, na tomto dôležitý deň, ktorý hovorí o e, dôležitom e, výročí tak významného dokumentu. Dnes sa stretávame čase dôležitých výročí, napríklad e, storočnica ukončenia Prvej svetovej vojny, 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ako aj dohovor o genocíde a 20. výročia e, Ríms, založenia Medzinárodného trestného súdu. Takto máme možnosť sa zamyslieť nad vývojom ľudských práv a nad tým, ako, zamysli, ako posilniť a obraniť existujúce normy a úlohu Medzinárodného trestného súdu pri obrane ľudskej dôstojnosti. Medzinárodný trestný súd nie je súdom pre ľudské práva v tom najprísnejšom slova zmysle. Jeho význam pre ochranu základných práv nemožno nedoceniť. na, po konci druhej svetovej vojny sa ľudstvo zotavovalo po e, veľkom zničení a opakovaní násilia. Videli sme tie najhoršie zverstva a preto sme potrebovali a počuli tú výzvu po spravodlivosti, aby sa už nič také nemohlo zopakovať, aby sme vytvorili lepší svet, ktorý uznáva a chráni ľudskú dôstojnosť a končí s beztrestnosťou z tohto vyplynula sila, medzinárodné, sila medzinárodného trestného práva, ako aj ľudské, e, práva o ľudských právach. 70 rokov Všeobecná deklarácia ľudských práv zostáva ústavnoprávnym základom medzinárodne uznávaných ľudskoprávnych noriem. Trestné e, súdy z Norimbergu a Tokia spustili posun paradigmy tým, že e, ustanovili zodpovednosť za neludské zločiny. Po skončení studenej vonde, po šokujúcich genocídach v Rwande a bývalej republike Jugoslávie, sme počuli znovu výzvu a potrebu medzinárodného systému trestnej spravodlivosti, Ukázalo sa, že tam, kde sa šiape po ľudských právach počas vojny, v takom, takej veľkej miere tak nedokážeme dosiahnuť po ich ukončení skutočný mier, pokiaľ zodpovední ľudia nebudú braní na zodpovednosť. Z tohto vznikol na rímskej konferencii v roku 1998 Medzinárodný trestný súd. Je to pochopenie kolektívnej túžby skončiť bezstretnosť páchateľov najzávažnejších trestných činov, ktoré sú významné z medzinárodného hľadiska Európsky parlament bol kľúčovým hráčom pri vytváraní politickej vôle koncom 90. rokov pri vypracovaní rímskeho štátutu a podporoval Medzinárodný trestný súd od vzniku a od začiatku jeho činnosti. Súd podporuje aj 27 členských štátov EÚ, ktoré sú signatármi e, rímskeho štatútu. Je to rovnako dôležité a preto, aby mohol fungovať nezávislý stály medzinárodný trestný súd. Rímsky štatút vytvoril nezávislý systém medzinárodnej trestnej spravodlivosti, ktorý vychádza z kľúčových pojmov doplnkovosti a spolupráce. Tieto zásady vytvorili systém, ktorý je jedinečný a dynamický, v ktorom súd a ďalší aktéry môžu navzájom fungovať na rôznych úrovniach, či už v bilaterálnom alebo viacstrannom formáte. Medzinárodný trestný súd a môj úrad sa snažia e, realizovať rímsky štatút tak, aby bojovali proti beztrestnosti naj, e, páchateľov najzávažnejších trestných činov. Je to úloha, ktorú potrebujeme a robíme každý deň, pretože ľudské tragédie nekončia. V dnešnom svete vidíme takéto neludské zločiny ako sa šíria po celom svete, po všetkých kontinentoch a výsledkom je ľudské utrpenie a ničenie miest a národných pokladov. Každý rok nespočetný počet detí, mužov, žien sú ovplyvnené alebo sú stav, sa stávajú obeťami najväčších zločinov násilia spolu s ľud, obchodovaním s ľudskými bytostiami. Preto môj úrad stále e, aktivnejšie pracuje a e, Pracujeme na celom svete, od Ukrajiny cez Nigériu, Kolumbiu, Venezuelu, po Palestínu, Filipíny, Bangladeš, Myanmar. A cieľom je zistiť, či tieto situácie sú dostatočné na to, aby sme začali e, stíhanie a vyšetrovanie. Najprv sa snažíme aj presvedčiť národné orgány, aby takto konali tam, kde je to možné. Taktiež som požiadala, aby sudcovia nášho súdu mohli vyšetrovať v Afganistene. Ďalej zbierame dôkazy o údajných trestných činov v Gruzínsku a Burundi. Pripravujeme prípady pre trestné stíhanie v Stredoafrickej republike, Líbii, Ugande a pobreží Slonoviny. Súčasne sa e, dosahujeme odsúdenie páchateľov najväčších zločinov v Demokratickej republike Kongo a Mali Popri našich ďalších činnostiach máme aj zatýkače voči 15 osobám, kde sa máme odôvodnený dôvod domie, domnievať, že spáchali trestné činy v súlade podľa definície rímskeho štatútu. Ale ďalej vidíme, vzhľadom na postavenie našho súdu, že potrebujem posilniť systém spolupráce aktérov v rámci rímskeho štatútu a chceme, aby, naš, aby obete mali užitok z našej činnosti. Minulý týždeň vydali Medzinárodnému trestnému súdu pána Jekatoma, ktorý je údajným páchateľom trestných činov v Stredafrickej republike. To je dôkaz takéto spolupráce. Naozaj, keď chceme dosiahnuť medzinárodnú trestnú spravodlivosť, tak to nie je domena jednej jedinej inštitúcie. My v našom súde nemôžeme po tejto ceste kráčať sami Najmä náša činnosť a dopad záleží na úrovni politickej, diplomatickej, operatívnej a finančnej podpore, ktorú dostávame od e, zúčastnených štátov a ďalších partnerov. Spoluprácu potrebujeme na posilnenie globálneho e, globálnej informovanosti o Medzinárodnom trestnom súde a mechanizmu spravodlivosti. Viaceré štáty, ktoré pristupujú k Medzinárodnému tribunálu, E, si potreb, žiadajú spoluprácu. Spoluprácu potrebujeme na to, aby sme mali väčšie kapacity v krajinách, kde treba účinne riešiť takéto či, zločiny proti ľudskosti a uzavrieť takto e, tú dieru beztrestnosti. Čo sa nám pomôže, ak budeme zdieľať e, odborné znalosti a informácie a koordinovať sa? Medzinárodná trestná spravodlivosť je globálny projekt a pomáha ľudstvu ako celku. My všetci máme zodpovednosť za pokračovanie a posilňovanie týchto cieľov. Medzinárodný zločin sa prispôsobuje globalizovanému a digitalizovanému svetu, takže aj my sa musíme. Na trestnom tribunále sa e, na tom pracuje. Snažíme sa využiť výhody moderných čias, napríklad tým, že posilňujeme našu spôsobilosť zbierať a uvádzať dôkazy vychádzajúce z vedy a technológie, napríklad pri vydaní zatýkača na pána Mahmuda Mustafa Busafaj El Verfali. Môj úrad vychádza z využitia video a sociálnych médií ako dôkazov, ale aj tak dokážeme toho viac. Mnohé organizácie, ktoré sú tu dnes, majú jedinečné znalosti o mnohých osobách a geografických oblastiach, kde my pracujeme tam, kde má súd obmedzenia fungovať e, e, priamo v teréne, tak údaje a digitálne dôkazy, ktoré pozbierajú iné e, organizácie, môžu významne prispieť nášmu úspechu. To je najmä dôležité pri spolupráci s prvými respondentmi a organizáciami, ktoré sú v teréne krátko po udalostiach. Takéto posilnené partnerstvo a výmena informácií nám zaručí zachovanie e, dôležitých dôkazov a obmedzí e, čas, ktorý ubehne od zberu údajov a spáchania trestného činu. E, dôkazov a spáchania trestného činu. My sme medzinárodné spoločenstvo, ktoré má povinnosť koordinovať svoje kroky na zabranenie ďalšiemu násiliu a postaviť pred spravodlivosť tých, ktorí majú osoch z takýchto trestných činov. Dámy a páni, excelencie, ak sa te, ako sa teraz zamýšľame nad, 70, nad výročím 70 rokov Všeobecnej deklarácie ľudských práv, tak vidíme rozširujúci sa systém medzinárodnej trestnej spravodlivosti a ľudských práv. Musíme sa zamyslieť nad tým, ako ďaleko sme sa dostali. V našich časoch je všeobecne akceptované, že všetky ľudské bytosti majú inherentné práva a že dôstojnosť každého z nás musí byť chránená. Už neakceptujeme, že obete najhorších porušovaní ľudských práv by mali trpeť potichu. Už neakceptujeme, že páchatelia najhygienickejších trestných činov môžu uniknúť spravodlivosti. Ako už povedala vysoká predstaviteľka EÚ pani Mogherini tu 13. septembra tento rok, keď obeď sa cíti bezmocná, keď trestné činy sú beztrestné, keď tak vtedy sa ťažšie dosahuje zmierenie. Zodpovednosť skladanie účtov je základom na vybudovanie základov mieru a ja môžem len súhlasiť s ňou, keď vyzýva všetkých z nás, aby sme posilnili naše globálne inštitúcie a vybudovali silnejší a efektívnejší multilaterálny systém. Naozaj potrebujeme organizácie, ktoré pracujú cezhranične v službe ľudstvu. Medzinárodný trestný súd je právny nástroj nápravy pre celé ľudstvo. Mali by sme si pripomenúť slova rímskeho štatútu z preambuly, ktorá hovorí, že všetky, všetkých ľudí spája spoločná väzba a že táto mozaika môže byť otrasená kedykoľvek, keď sa budú páchať masívne trestné činy, ktoré majú nadnárodný charakter ja si veľmi vážim podporu, ktorú nám poskytuje Európsky parlament, jeho poslanci a všetci ďalci, ďalší, ktorí veria v náš súd a v silu práva ako dôležitého nástroja na skrotenie násilia a ochranu ľudskej dôstojnosti. Táto úloha nie je ľahká, ale ako pokračujeme ďalej v našom mandáte a stojíme zjednotene v boji proti beztrestnosti, som presvedčená, že spolu sa dostaneme do sveta, v ktorom bude menej konfliktov, do sveta, ktorý posilňuje rešpektovanie a úctu voči všetkým jeho obyvateľom na všetkých častiach sveta. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšiu interakciu s každým z vás. Ďakujem. Ďakujem, Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj veľmi pekne za váš príspevok. A teraz pán Stavros Lambrinidis, osobitný predstaviteľ Európskej únie pre ľudské práva. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, uh, milý Antonio. Milí priatelia, my všetci sme ľudia, nie sme zvieratá. Nemôžete ma len tak kopnúť, Nemôžete ma zabiť, nemôžete ma hodiť do väzenia, nemôžete so mnou zaobchádzať ako so zvieraťom, len preto, že sa vám nepáči. A to je z dôvodu ľudskej dôstojnosti. To je to najdôležitejšie, čo hovorí Všeobecná deklarácia ľudských práv spred 70. rokov. My všetci máme ľudskú dôstojnosť. A keď sa pozriete na kultúru, akúkoľvek, akékoľvek náboženstvo, systém alebo región v svete, na svete, tak zistíte, že vytvára to jadro svojho systému viery, presvedčenia. Nikde na svete nevidíme systém, kde by ľudská dôstojnosť nebola súčasťou. A predsa dochádza k porušovaniu ľudských práv, autorit autoritatívne režimy, diktátori ich nikdy nemajú rád, radi, nikdy ich nemali radi. Vidíme populistov, ktorým sa to nepáči. Vidíme tých, ktorí chcú skrotiť svoj, vôľu svojich ľudí, skrotiť e, inštitúcie e, podľa svojej vlastnej vôle. Títo ľudia jednoducho neznášajú toleranciu, neznášajú inkluzívnosť, neznášajú právny štát snažia sa nás rozdeliť, chcú, aby sme sa navzájom nenávideli, chcú, aby sme sa na seba pozerali s očami plnými nenávisti zvieraťa. Dovolíme im to? Dovolíme im to? Európsky parlament hovorí nie, Európska únia hovorí nie, hovoríme nie už roky a hovoríme nie napriek našej nedokonalosti, napriek našim problémom pri presadzovaní práv vo svete. Hovoríme nie napriek tomu, že tí, ktorých sú ideologicky odhodlaní potlačať ľudské práva, sa zlepšujú, sa zlepšujú vo vývoze svojich zlých postupov, zlých narratívov. Ako často som už počul počas svojich návštev, že prečo vy, Európska únia, vôbec poukazujete na práva čo ja viem, homosexuálov a lesbičiek, gejov a les, les. Pozri sa, čo hovoria prieskumy verejnej mienky u nás v krajine. Ľudia, ľuďom sa to nepáči. Prečo vás zaujíma trest smrti? Prieskum príjem verejnej mienky hovorí, že 90% ľudí s tým súhlasí v našej krajine. Prečo o tom hovoríte, o týchto nepríjemných veciach? Prečo nehovoríte len o peniazoch, o veciach, čo nás spájajú? Moja odpoveď na to je veľmi často, keď hovoríte len o peniazoch a chcete len o tom hovoriť, si na zlom mieste so nesprávnymi ľuďmi. My sme ale prežili najkrvavejšiu vojnu na svete, porušovania najhorších ľudských práv na svete a 70 rokov neskôr v čase výročia E, medzinárodnej dek- e, Všeobecnej deklarácie ľudských práv sme my tu v Európskej únii milovnejším miestom na svete, lebo sme sa rozhodli, že nebudeme nič budovať, pokiaľ to nebude budované na základe ľudskej dôstojnosti. Všetko iné je postavené na pohyblivom piesku, môže padnúť kedykoľvek. Tak ak chcete pracovať s nami, spolupracovať s nami, musíte sa venovať aj ľudským právam. A potom je to aj iný dôvod. A ten dôvod je, že ktokoľvek to bojuje, ako Michelle povodala, za všetkých týchto ľudí na, celých tých, na celom svete, utlačaných, izolovaných, tých, s ktorými zaobchádzajú ako so zvieraťami, a občianská spoločnosť na celom svete bojuje proti tomu a chce vyhrať. A každý, kto tak robí, nechráni len e, menšinu tu či tam. My chránime tvorbu veľkého, mocného, e, mierumilovného spoločenstva, pretože každá spoločnosť na svete je postavená na základe rešpektovania stoviek menšín miestnosti, kde vy ste väčšina, povedzme preto, že ste nejakého pohľavia a myslíte si, že preto je v poriadku sa otočiť a utlačať ten druhý rod, ktorý je tu, alebo to druhé pohľavie, ktoré je tam menšine, tak v tej istej miestnosti vy svojej väčšine ste tiež menšinou. Vy svojej väčšine ste menšinou. Budete menšinou sladom na politický názor. Môžete byť menšinou kvôli sexuálnej orientácii alebo postihnutiu alebo náboženstvu. V tom okamihu, keď vy máte moc väčšiny a rozhodnete sa, že ju môžete použiť na to, aby ste s niekým zaobchádzali ako so zvieraťom, to je okamžik, keď otvoríte dvere do pekla otvoriť dvere tomu, aby aj s vami zaobchádzali ako so zvieraťom, pretože my všetci sme menšinami. Frederika povedala, že teraz v 70. výročí e, Všeobecnej deklarácie ľudských práv tu a v New Yorku sme sa rozhodli vyslať pozitívne posolstvo. Prečo? Pretože tí, ktorí porušujú práva, nám hovoria, že ľudské práva sú bezútešný e, e, pokus. Prečo, zas, prečo hovoríte mne o ľudských právach? Aj vy v EÚ máte problémy. Všade na svete to je. Nehovoria to, že my všetci máme problémy, preto sa spojme a vyriešme ich. Oni hovoria, nechaj ma žiť a ja ťa tiež nechám žiť. pokúšajú sa nás rozdeliť aby sme sa nenávideli a súčasne chcú, aby sme sa cítili zúfali v otázke ľudských práv, pretože to nefunguje, ale ja hovorím, že to funguje. Každý deň v roku to funguje. Michel, Fatu Bensu a každý, každá osoba v tejto miestnosti vám povedala, že majú skúsenosti a príklady, kde sa svet zmenil kvôli ľudským právam. Tie krajiny v New Yorku prezentovali konkrétne prí, ľudskoprávne príbehy. Tým presadzovali, presadili hospodársky rozvoj krajine, udržateľnú bezpečnosť krajine alebo mieru milovné spoločnosti či ľudské práva. hovoril, Tunisko hovorilo konkrétne o svojom novom zákone o násilí na ženách. To sa podarilo občianskej spoločnosti v spolupráci s vládou. Burkina Faso hovorila o programe, kde vojenské organizácie monitorujú, ako e, prezident realizuje hospodársky rozvoj krajine, aby bol rovnoprávny, bez korupcie. Je to program, ktorý vychádza z veľkého memoranda o porozumení a vláda súhlasila, že to podpíše súhlasila k monitorovaním, teda vznikli tam tie monitorovacie organizácie, ktoré to sledujú, lebo vláda sa nebojí spolupracovať s občianskou spoločnosťou, ale pretože to je najlepší spôsob, ako zaručiť hospodársky rast, rozvoj. V New Yorku v tej miestnosti sme sa zaviazali, že budeme pokračovať práci s OSN a spolu s vami a s osobitnými spravodajcami a budeme mať vlastné monitorovanie ľudskoprávnych postupov. My sme sa zaviazali k viacstrannému systému, k právnemu štátu, panstvu práva a nie panstvu právom, nie panstvu tých, ktorí sa rozhodnú schváliť akýkoľvek zákon, ktorý pomôže im, dokonca aj keď mm, e, porušuje medzinárodné právo a všeobecnú deklaráciu. V tej miestnosti tej sieni sme sa zaviazali spolupracovať s občianskou spoločnosťou každý deň, aj keď nesúhlasíme. A ja viem, že vlády nesúhlasia. Môžem vám povedať, že keď za mnou prídu občianskoprávne organizácie alebo organizácie e, občianskej spoločnosti, nie je to preto, aby povedali, že som super v svojej práci. Zvyčajne prídu za mnou, aby im povedali, že nerobím niečo dobre, ale to je v poriadku. Ja možno nesúhlasím, ale je to tá sloboda a otvorenosť, ktorú tu vytvárame, ktoré nám umožňujú stále sa pozrieť pozrieť do zrkadla a snažiť sa zlepšiť. V tej miestnosti sme sa zaviazali, pokračovať, zlepšovať našu históriu ľudských práv, pretože v tejto oblasti nikto nie je dokonalý. Priatelia, chcem vás vystrihať pred tým, čo sa snažia tí, ktorí sú zlí, tí bad guys, spraviť s nami. Nastavili nám dve pasce, jedna je intelektuálna a druhá je psychologická. Intelektuálna pasca je, že sa nás snažia presvedčiť, že keďže ľudskoprávna snaha je zúfalou snahou a nikto nie je v nej dokonalý, tak my všetci sme rovnako nedokonali. Ale to nie je pravda. Naozaj e, je to pravda, že nikto nedokonalý v oblasti ľudských práv, ale sú tam rozdiely medzi tým, ktorí vytvorili inštitúcie ako nezávislé súdy, nezávislé ľudskoprávne inštitúcie, nezávislá slobodná tlač, nezávislé parlamenty ako tento ktorí sa vždy, ktoré vždy nutia byť lepšími v oblasti ľudských práv a tí, ktorí, a tí, ktorí porušujú ľudské práva bez obmedzenia. Medzi tými dvomi je rozdiel. Preto Európska únia venuje toľko času kritike, verejnej kritike, súkromnej kritike, e, poruš, e, porušovaní ľudských práv, ale súčasne sa spája s tými krajinami, ktoré sú pripravené spolupracovať s nami, vytvárať súdy, nezávislú tlač, ľudskoprávne inštitúcie, budovať tie mechanizmy, ktoré vytvárajú hodnotu. Takže na záver by som chcel povedať. Na začiatku som povedal, že sú ľudia, ktorým sa nepáčia ľudské práva a snažia sa nás rozdeliť a chcú, aby sme sa navzájom nenávideli, ale musíme odolať. Je taký citát, každý má nejaký citát od Mandelu a ja ho mám. Môj citát je takýto. Nikto sa nenarodil s nenávisťou. Nikto sa nenarodil tak, že hneď nenávidí ak vás do, dokážu naučiť, ako nenávidieť, tak vás možno naučiť aj, ako milovať. My máme, my máme tú skúsenosť, ako sa naučiť nenávidieť, áno, vo rôznych častiach sveta. Ale a každý v tejto miestnosti, obhajcovia ľudských práv, poslanci, úradníci z vlád, štátni zamestnanci, nositeľia Zacharovovej ceny, ak my všetci odídeme s odhodlaním, so záväzkom zabrániť tomu, aby sme sklzli do nenávisti, tak sa môžeme stať svetom, ktorý viac miluje. Je to e, nejaké neslušné slovo to povedať. My sa toľko rokov zameriavame na ľudské práva, máme právne nástroje a to je úplne pravda zaobchádzať s nimi ako správnymi nástrojmi správne, povedať krajinám, že majú povinnosť ich dodržiavať, lebo podpísali vyhlásenia. To je pravda. Ale možno sme stratili v tomto procese tú schopnosť komunikovať s ľuďmi v teréne, ako povedala Mišo, s priemerným človekom, takým spôsobom, ktorý v ňom rezonuje, aby pochopil, prečo tieto hodnoty existujú ešte popri zákonoch, pretože tí zákony by neboli, ak by tieto hodnoty tam neboli a nevytvorili ich. Ja sa nechám byť hovoriť s vášňou o ľudských právach. Áno, môjim cieľom je v konečnom dôsledku vytvoriť viac lásky. Ja nedovolím tým, ktorí nás nenávidia a chcú nás rozdeliť, aby vyhrali. My nesmieme toto pripustiť. Ďakujem. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Stavros, za váš príspevok. A teraz eh, pani Emily O'Reilly, ombud, Európska ombudsmanka. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán Panceri, eh, rečníci hostia. Je mi veľkou cťou, že sa môžem vyjadriť na tejto konferencii a ďakujem veľmi pekne Európskemu parlamentu, že dala priestor aj Európskemu ombudsmanovi a že venuje toľko pozornosti deklarácie ľudských práv. Dokument e, nikdy nemal byť a nikdy ani nebol tým začiatoč, počiatočným dokumentom. E, skôr to mal byť dokumentom, ktorý odrážal novú realitu, ale ktorý však nikdy nestrácal zo zretela svoje základné hodnoty vytvorenie moder- modernej kancelárie ombudsmana vytvorili samozrejme priestor na to, aby sa implementovali e, jednotlivé úlohy. Áno, samozrejme to, e, hovoríme predovšetkým o štáte, ktorý má určitú rovnováhu medzi e, štátnymi inštitúciami prostredníctvom využívania tzv. soft power a medzi tým, e, kde e, je právny štát veľmi silný prostredníctvom súladu administratívy a práve to je významné na univerzálnej deklarácii a samozrejme, tieto e, výzvy e, prichádzajú predovšetkým v tejto oblasti. Niektorí ombudsmani v Európe a zvyšku sveta majú explicitný mandát v oblasti ľudských práv, ale ako ombudsmanka v Írsku a teraz ako európska ombudsmanka e, som sa rozhodla nespomínať termín ľudské práva, keď hovoríme a navrhujeme rezolúciu štátnemu orgánu pretože pretože práve tieto orgány e, vnímajú agendu ľudských práv ako zložitú a niekedy drahú a príliš nákladnú. Príde to preto hovoriť o administratívnych chybách a procedurálnych nedostatkoch, aj keď samozrejme výsledkom je realizácia e, základných práv, či už v oblasti bývania, sociálnej ochrany, zdravia a v takom zmysle, ako je to aj napísané v základnej a univerzálnej deklarácii. Samozrejme, väčšina, väčšina týchto záležitostí spadá do kompetencie členských štátov a nie EÚ. Avšak tie sťažnosti, e, ktoré som videla, majú inú e, povahu zvyčajne, ktoré sa týkajú transparentnosti, e, neprehľadnosti európskej legislatívy a to, ako sa o nej do, E, do, e, rozhoduje. Sú tu etické záležitosti a množstvo iných záležitostí e, vrátane obvinení z porušovania Európskej charty základných práv. Avšak zatiaľ, čo niektoré z týchto záležitostí sú veľmi vzdialené zo starosti občanov, a v tomto ohľade prostredníctvom siete európskych ombudsmanov, ktorým mám čest predsedať, eh, spýtala som sa eh, štátnych kolegov, či by sme nemohli spolupracovať v oblasti obhajoby týchto práv na celoeurópskej úrovni. Eh, spolupracujeme napríklad v prešetrovaní, akým spôsobom Európska agentúra Frontex a členské štáty a ich administratívy sa správajú neúspešných žiadateľov o azyl. A takisto som požiadala kolegov, aby využívala e, poistenie, aby chránili investície e, v nestabilných krajinách a predovšetkým, e, aby takéto poistenie neporušovalo ľudské práva. A myslím si, že musíme samozrejme povedať, že aj my nesieme časť zodpovednosti mimo našich krajín a samozrejme hovorila som aj s kolegami o e, transparentnosti a lobovaní v rámci členských štátov. Je jasné, že e, lobovanie, ktoré ide proti verejnému záujmu, keď hovoríme o záležitostiach ako životné prostredie, digitálnej ekonomiky, e, zdravia a množstvo iných oblastiach som presvedčená o tom, že akýkoľvek nedostatok transparentnosti eh, a v oblasti ovplyvňovania verejných politík a v prípade konfliktu záujmov eh, eh, musíme vnímať a v 21. storočí ako záležitosti ľudských práv aj keď to mm, na začiatku nemusíme tak vnímať. Je tu napríklad Eh, lobovanie tabakového priemyslu v Bruseli a eh, dopady na zdravie alebo napríklad lobovacie mm, praktiky eh, automobilového priemyslu pri vypúšťaní škodlivých dýzlových emisí do prostredia. Lobovanie vo vzťahu k bankovníctvu a finančnej regulácii môže mať v konečnom dôsledku implikácie na ľudské práva svet je v súčasnosti oveľa prepojenejším miestom, než bol v roku 1945 rozhodnutia prijaté v Bruseli vo Washingtone. Čak takisto majú dôsledky po celom svete a častokrát majú aj nepredvídateľné dôsledky. Rozhodnutie deregulovať bankový sektor spustilo bankovú krízu v roku 2008, ktorý poškodili životy mnohých ľudí, nielen na tomto kontinente, ale aj na ostatných. E, európske banky takisto zohrali svoju úlohu tým, že investovali do krehkého e, trhu s bývaním v USA a vytvorili transatlantickú slučku rizika, e, ktorého ich zrútenie mali dôsledky na celom svete a ktorých dôsledky vidíme tak politicky, sociálne, ako aj hospodársky. Samozrejme, zvrátenie, zvrátenie niektorých e, eh, eh, politik Eh, v oblasti klimatických zmien. Samozrejme, tie vedí, vedú k degradácii a tým pádom aj k migrácii. A to vytvára samozrejme sociálne a politické tlaky, ktoré sú nám teraz jasné. A nikto voči nim nie je imunný. Môžeme si mysleť, že eh, starosti a problémy farmárskej komunity v rozvojovej krajine eh, a rozhodnutie migrovať kvôli suchu sú niečím, čo sa nás netýka. Avšak nedostatok zdrojov sú spôsobuje e, častokrát e, odpor a napätie v našej časti e, sveta, nielen priamo na mieste. A nikto jednoducho nemôže utiecť takýmto dôsledkom. Preto je nesmierne dôležité, že toto prepojenie sa bude rozširovať aj do tých sietí, ktoré bránia ľudské práva. A musíme sa naozaj naučiť čítať medzi riadkami zlých rozhodnutí na jednej strane sveta a to, aké to má dôsledky na inej strane sveta. Moja kancelária už e, prešetrovala e, obchodné dohody medzi EÚ a inými časťami sveta, aby e, takéto dohody nemali dopad na ľudské práva na miesta, ktoré sú veľmi vzdialené v Bruselu. A samozrejme, Takisto sme zabezpečili, aby ľudia, ktorí stážujú v ESVČ, sú náležite platení a aby neboli diskriminovaní v porovnaní so staršími kolegami. Ako ombudsmani sa snažíme zohrávať e, našu úlohu a zabezpečovať, aby administratívy a správy jednotlivých e, štátov nekladli bokom občanov pri naplňaní svojich záujmov. Univerzálne spoločenstvo ombudsmanov je hrdé na úlohu, ktorú aj naďalej hrá pri obrane Univerzálnej deklarácie ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, grazie. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dáme slovo eh, Patrikovi Gaspardovi, eh, eh, predsedovi nadácie otvorenej spoločnosti. Ďakujem veľmi pekne, pekné po obede všetkým panelistom a všetkým ostatným, ktorí sa tu zúčastnili. Ja som veľmi rád, že môžem vystupovať na tomto paneli pristupujem k vám e, s veľkou pokorou a úctom, ale je to téma, ktorá si zároveň vyžaduje odvahu. Ako aktivista e, som už bol neraz v tejto e, sieni. Myslím si, že, že práve títo občania dobre popisujú, títo aktivisti, ktorí sú väznení dobre popisujú, čo je občianská e, spoločnosť. E, Počas vypracovania e, deklarácie ľudských práv Eleanor Roosevelt povedala, kde vlastne začínajú ľudské pra, práva. Na malých miestach, blízko pri našich domovoch. To sú práva jednotlivcov. Sú to, je to susedstvo, v ktorom ten človek žije. Sú to školy, univerzity, kde ten človek chodí vo fabrike, na farme alebo v kancelárii, kde pracuje. A samozrejme sú to napríklad e, pracovníci v, právnom, v právnej oblasti v Sierra Leone, ktorí po, pomáhajú e, svojim ľuďom, tí v Arménsku, avšak e, avšak práve tá ľudská stránka ľudských práv je zanedbaná, zanedbávaná. A pritom je to jej nevyhnutná časť práve na týchto politika, ako v mojej krajine, eh, sa naozaj zvrhla. A dokonca eh, príjmajú niečo ako ľudské antipráva. V mnohých krajinách eh, sú ľudia sklamaní, pretože globalizácia im nepriniesla hospodársky alebo sociálny pokrok, dokonca priniesla tak regres, e, častokrát sú predmetom e, vykoristovaní, pretože globalizácia zmenšuje v ich pohľade e, solidaritu a chýba nám uznanie ľudskej bytosti a ľudskej dôstojnosti. A samozrejme, neustále si vlády vymýšľajú nové argumenty na obmedzenie práv Eh, obrancov ľudských práv. Eh, v týchto miest, tejto miestnosti sú mnohí ľudia ako aj inštitúcie, ktoré eh, majú za sebou mnohé víťazstva v oblasti obrany ľudských práv. Avšak naša úloha pred nami je stále veľká. Musíme poskytnúť nové líderstvo a víziu pre mladých ľudí, ktorí vyra vyrastali eh, už v silnom rámci ľudských práv, avšak eh, častokrát nevedia, že ich stráženie si potrebuje každodennú pozornosť. A samozrejme sú to aj ľudia, ktorí za nami nemohli dnes prísť, pretože nedostali víza alebo nemohli vycestovať, eh, pretože sú perzekuovaní za to, aby nemohli sa vyslovovať na medzinárodných fórach viac ako 300 obrancov Eh, ľudských práv boli zabitých minulý rok. Ja, ja by som eh, pripomenul príbeh pána Kavalu v Turecku, ktorý bol aktivistom za ľudské, za ľudské práva a ktorý je uväznený. Ale ďalší 13 juhoafrickí protestujúci, ktorí boli uväznení, Avšak práve tento prípad e, bol základom pojednávania na Najvyššom súde, ktorý umožnil opätovne právo, základné právo zhromažďovania. A musím povedať, že častokrát nachádzame politických lídrov, ktorí odmietajú hovoriť o právach. A keď tak robia, tak tak robia iba na medzinárodných konferenciách a v sieňach, avšak nehovoria o ľudských právach na významných súdiaciach. Sú tu tri základné záležitosti, ktoré si vyžadujú e, líderstvo a víziu. V prvom rade musíme brániť práva tých, ktorí obraňujú ľudské práva. Musíme mať silnú politickú víziu pre práva, zvlášť tie, ktoré znepokojujú vlády a musíme aktualizovať eh, aj eh, samozrejme náš narratív, aj taktiku obrany ľudských práv. Práve tento narratív je nesmierne eh, dôležitý, pretože zabraňuje vládam obmedzovať tieto práva. Mus, snažia sa E, vytvárať zdanie, že práve občianská spoločnosť ako problém, že sú nelegitímne a kritické, e, že ich označujú za zahraničných agentov a príjmajú nové e, právne obmedzenia. Obávam sa, že práve niektoré organizácie sú už v pasci takýchto Eh, registrácii a to ich obmedzuje, kto môže v ich mene vystupovať. Aktivizmus v Rusku nie je eh, pod nejakou hrozbou, eh, pretože mimovládne organizácie nie sú ničím riadené, ale je tu skôr celá spleť zákonov, ktorým braní fungovať správe. Napríklad prezident Ortega v Nikarague nechal strieľať do protestujúcich v Zimbabve e, sa e, zabránili prijať také právne opatrenia, ktoré by zabraňovali praniu špinavých e, peňazí a samozrejme na, e, odhliadnúc od pod, potláčania práv jednotlivcov, samozrejme mediálny priestor je zaplnený propagandou. Napriek e, tomu práve mimovládne organizácie sú veľmi dôležité pri nastavovaní práv e, obrancov ľudských práv. Chcel by som oceniť v tomto prípade prácu vysokého predstaviteľa OSN pre ľudské práva pani Michelle Bachelet jej predchodca e, komisár Zaid povedal na Rade pre ľudské práva v júni v 2018. Musíme byť nebojacní, Nemus- nesmieme hľadať výhovorky, ale musíme sa postaviť na obranu obrancov ľudských práv. A to si vyžaduje naozaj dobrý zásah politických lídrov. Samozrejme, napríklad obrancov ľudských práv e, v Maďarsku, ktorí organizovali demonstrácie, pracovali e, a hovorili verejne o útokoch na občianskú spoločnosť. A samozrejme to, má, to zasiahlo aj ich životy. Samozrejme, práva nie sú iba zodpovednosťou občianskej spoločnosti, medzinárodné a regionálne organizácie, ako tie, ktoré sú tu zastúpené, ako aj národné vlády a e, predstavitelia súkromníkov musia preukázať líderstvo eh, vo svojich krokoch. A to môžeme urobiť štyrmi rôznymi spôsobmi. V pod- prvom rade musíme prhnúť viacej slova, tak aby sa e, vlády e, nemohli schovať práve do tejto temnoty pri porušovaní práv. Nikto nemôže ostať e, ticho. Potrebujeme samozrejme, musíme samozrejme dodať aj dostatočnú ochranu mimovládnym skupinám. Musia byť kredibilné a samozrejme musia byť súčasťou poradných orgánov, musia byť súčasťou e, medzirezortných dovadov. E, pokiaľ budú aktivisti tohto sveta zatýkaní, potrebujeme stále viacej svetla, musia byť legitímnom vo svojom postavení. Potrebujeme e, líderstvo a, a principiálnosť. E, hovoríme o, o obrane e, podľa článku 2 zmluvy o Európskej únie od ľudskej dôstojnosti až po práva menšín. A samozrejme, e, musia to mať na pamäti aj noví poslanci, ktorí sa ujmú e, svoje funkcie v roku 2019. A samozrejme, zodpovedné podnikanie nemôže prekvitať tam, pokiaľ nefunguje právny štát, podniky a investori musia hovoriť jednoznačne aj pri obrane mimovládnych organizácií. Musíme mať takúto páku k dispozícii. Minulý rok nadácie a e, e, rozličné mimovládne organizácie e, sme vynaložili obrovské peniaze. A samozrejme pri výmene hovoríme o viacej ako jeden, eh, jednu biliardu a 300 eh, miliárd eh, v predchádzajúcich rokoch. A to je sila súkromného podniku, ktorá môže vyvíjať tlak na predstaviteľov. No a samozrejme musíme neustále aktualizovať poukazovať na to, ako sú porušované napríklad digitálneho e, sveta. My v nadácii otvorenej spoločnosti sme to zažili napríklad v texte, ktorý sme zažili zo strany Facebooku, kde sa snažili vystupovať extrémis, extrémisticky voči našemu zakladateľovi Georgeovi Sorošovi. A samozrejme a samozrejme práve šírenie takýchto informácií predstavuje hrozbu demokracie. Dobre, ja by som tu skončil, pokiaľ to bude možné, a poviem, že integrita e, práve je nesmierne dôležitá, pretože práve hlas ľudu je nesmierne dôležité pre, pred nadchádzajúcimi v roku, voľbami v roku 2019. Vy ste prijali e, v tejto E, v tomto parlamente pred dvoma mesiacmi významné rozhodnutie, keď budete e, kontrolovať a prešetrovať Maďarsko o dodržovaní ľudských práv. E, úloha akčného plánu Európskej únie v ľudských právach poukazuje na to, ako premeniť slova na činy. A samozrejme uzatvorím tým, že poviem, že naša kolektívna vízia zahrňa aj to, že musíme rešpektovať diverzitu. Avšak vízia samotná nestačí. Musíme pracovať spoločne, musíme používať nové prístupy, aby sme podporili univerzálnu deklaráciu ľudských práv, aby sme naplnili tú víziu Eleanor Roosevelt. Vráťme toho človeka naspäť do ľudských práv. Mais No, no, Samozrejme, nemožno nesúhlasiť eh, s myšlienkou, eh, že musíme bojovať eh, s múrom politického realizmu. Myslím si, že musíme naozaj pracovať v tomto zmysle. Dospeli sme do bodu, keď máme niekoľko minút na to, aby sme si vypočuli vaše otázky a pripomienky Máme dva krátke príspevky ešte dvoch mladých e, ľudí, Ivana a Felizy. A takže dám slovo Elize. Nech sa páči. I am Eliza. Volám sa Eliza, som z Talianska. Mám obavy ohľadom situácií detí a mladých, ako som ja v Sýrii a v Líbii ktorí musia opúšťať svoje domovy a obce a mnohí sú zavraždení. Ja si viem predstaviť, že ak by som bola v tej istej vojnovej situácii, takisto by som hľadala nejaké bezpečné miesto, kde by som mohla žiť. Tak ako na to upozornila Všeobecná deklarácia ľudských práv, všetci ľudia musia žiť v miery bez ohľadu na to, v akom sú postavení a aký majú pôvod. Takže toto je otázka, na pani Michelle Bašele, ako EÚ a OSN môžu zabezpečiť to, aby deti, ktoré trpia, boli chránené. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ivan? Dámy a páni, Príjemné popoludnie. Nedávno som sa dočítal na internete, čítal som článok, ktorý na mňa veľmi zapôsobil. Bol to článok o domácom násilí, konkrétne o násilí páchaných na ženách a dievčatách. Bol som prekvapený tým, že toľko násilia a tak málo ľudí o tom vie. Prepačte. A keď dievčatá, ktoré sú obete, sa cítia vinné ja dúfam, že čoskoro e, na to zareagujete. Okrem vašej úlohy v rámci organizácií, ktoré tu zastupujete, ako ľudia, čo by ste spravili, keby ste poznali nejaké dievča, ktoré sa stalo obeťou domáceho násilia? Ďakujem. Sú dve veľmi jasné otázky. Teraz e, na dve minúty si vypočujeme 4 či 5 príspevkov z zástupcov, ktorí sú v sáli. Začnem pánom ziskindom, nech sa páči, z Belgického senátu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať najprv pánovi Gasparovi, že nám pripomenul situáciu Osmana Kavala, ktorý je vo vezení už vyše roka pretože jednoducho chcel podporiť e, organizácie ochrany ľudských práv v Turecku a zdôraznil tým, aká je ťažká spoločnosť organizácií občianskej spoločnosti v Turecku a poukázal na to, ako sa zhoršuje situácia ľudských práv v tejto krajine. Takisto by som chcela zdôrazniť potrebu efektívnej spolupráce medzi multilaterálnymi organizáciami, parlamentami, Európskym parlamentom, národnými parlamentami, organizáciami občianskej spoločnosti. A takisto by som chcela zdôrazniť to, že to, čo pán Laudiny povedal, ma prekvapilo, pretože keď spomenul to, že ak E, vás niekto naučil nenávidieť, tak vás takisto môžu ľudia naučiť, ako milovať. Presne to isté som počula včera, keď som hovorila s palestínčanmi a izraelčanmi. Boli to dvaja muži, ktorí každý prišiel o dceru v rámci násilia a spolu so 600 rodinami v Izraeli a Palestíne sa snažia obnoviť svoj život cez zmier. A bolo to pred stovkami mladých Belgičanov a ja si myslím, že to je to ponaučenie, do budúcna. A chcela som na to upozorniť a zdôrazniť to. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Išlajt Ibrahim, Centrum pre ľudské práva. Ďakujem pekne, pán predseda. A prepáč, Ďakujem za udelenie z tejto príležitosti. Určite ju využijem a vyzvem EÚ, aby v plnom rozsahu implementovali EÚ smernenia pre implementáciu ľudských práv e, v regióne u mňa v našom regióne sa s ľuďmi zaobchádza horšie ako s páchateľmi trestnej činnosti. Sú zneužívaní, sú mučení, dokonca sú mučení vo vezení a sú proti im vedené falošné, fabrikované e, trestné súd, súd, e, súdne konania. Je to v celom regióne, spomeniem niektoré mená. Samar Bedawi, Nasim Sade, Walid Abu Khair, Raif Bedawi, doktor Mohamed Al-Kahtani in Saudi Arabia, Ahmed Mansour and عن Mohamed Rukun, United Arab Emirates, Nabil نبيل and Abdel Hadi al الخواجة in Bahrain and all a všetci ostatní zatknutí aktivisti v celom regióne. Každý mierumilovný hlas je zakázaný a požívajú z toho výhody iba teroristi. Občanský priestor, no k tomu by som povedal, že tu nie je žiaden priestor, už nám nič neostal. Nič neostalo. Je potrebné okamžite konať, aby sa podporili obhajcovia ľudských práv v mojom regióne, ako aj v iných regiónoch. E, je to dôležité pre EÚ, aby proaktívne konala a nie len reagovala, pretože E, dochádza k masívnemu porušovaniu ľudských práv, vrátane vraždenia novinárov na ambasádach. A sú tu ľudia z Jemenu a myslím si, že je veľmi dôležité e, zastaviť toto násilie. Určite budeme pokračovať v našich legitímnej mierovinovnej práci na ochranu ľudských práv, ale potrebujeme podporu EÚ, OSN a ďalších inštitúcií. Ďakujem pekne, pán predseda. Thank you. Simona Su- eh, Suriano. Simona Suriano z talianského parlamentu, nech sa páči. Salve, grazie. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne za príležitosť, ktorú mi ste dnes dali aj dnes po obede, aby sme sa mohli zúčastniť na tejto konferencii vysokej úrovni. 70 rokov deklarácie ľudských práv ubehlo a stále hovoríme o tom, čo ešte ďalej môžeme urobiť. Samozrejme, tie výzvy sú čoraz komplikovanejšie a samozrejme poukazujú na určité princípy, ktoré sú nesmierne zložité a samozrejme musíme nájsť jasné hranice medzi tým, čo je dobré a čo je zlé. Taliansko eh, sa za, zaoberala iniciatívy, iniciatívy eh, medzinárodnej komunity pri propagovaní eh, ľudských práv. No a práve naša snemovňa sme spustili sériu prešetrovaní, ktoré sa týkajú rovnosti pohlaví, diskriminácie náboženských menšín, práce polície. Nesmieme zabúdať aj samozrejme aj v rámci otvoreného obchodu a národnej legislatívy. Aj tam sme modifikovali niektoré sociálne a hospodárske pravidlá a samozrejme zaoberal sa tým aj konkrétne výbor pre ľudské práva a samozrejme Eh, aj tieto záležitosti v podobnom razení boli prijaté aj Radou OSN pre ľudské práva. Eh, samozrejme, eh, nejedná sa však iba o ľudské práva, ale aj v oblasti sociálneho štátu. A v Taliansku zavádzame aj opatrenia na to, aby sme vedeli lepšie rozdistribuovať bohatstvo a zamedzili absolútnej chudobe, ktorým je zasehnuté stále aj Taliansko. Samozrejme, chceme garantovať e, dostatočnú úroveň vzdelania pre všetkých a samozrejme sú tu aj ďalšie opatrenia, ako napríklad boj proti konfliktom záujmov. Toto sú všetko boje, ktoré sa uberajú e, smerom zveľaďovania ľudských práv. A samozrejme musíme prijať aj dôležité kroky e, v tomto zmysle, ale však je jasné, že tieto výzvy sú čoraz komplikovanejšie. Takže myslím si a som presvedčená o tom, že práve aj zásah Európskej únie kompaktným spôsobom o e, občianských a spoločenských právach e, iba pomôžu členským štátom, aby mohli aj naďalej obraňovať práve tieto štáty, e, tieto práva. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pánovi Rečníkovi. V boji proti trestu smrti. Ďakujem pekne. Ja som výkonný rejiteľ SPN eh, spolu proti trestu smrti. Takto sa naša organizácia. Ja by som chcel povedať niečo o Všeobecnej deklarácii a čo táto deklarácia pre ľudské práva prináša svetu. Všeobecná deklarácia priniesla dve zásadné veci podľa mňa. Poprvé, je to začiatok normalizácie ľudských práv. A po druhé, je to všeobecnosť, univerzálnosť, ten pojem všeobecnosti. A chcel by som upozorniť na článok 3 Všeobecnej deklarácie. Tu sa hovorí o tom, že každý má právo na život, slobodu a bezpečnosť, osobnú bezpečnosť. Tento, toto právo na život v článku 3 je začiatkom je začiatkom hnutia za zrušenie trestu smrti po celom svete táto normalizácia zákazu trestu smrti. Po všeobecnej deklarácii išlo, prišlo ICCPR a druhý protokol, Európsky dohovor, e, protokol amerického dohovoru a mnohé ďalšie protokoly. A ja by som chcel upozorniť na význam tejto univerzálnosti, všeobecnosti boja proti trestu smrti, rovnako ako aj všetkých ľudských práv. Pretože 10. oktobra som bol v Číne s mnohými právnikmi, intelektuálmi a sme politickými väzňami. Každý, každúčistý aktivista za ľudské práva v Číne ma požiadal, prosím ťa, neumožni čímským orgánom, nedovolím, aby hovorili po svojom o ľudských právach a hovorili o špeciálnych špecifikách ľudských práv v, niekom, v nejakom štáte či v inom štáte. Všade, kde môžeš, prosím ťa, hovor o všeobecnosti, o univerzálnosti ľudských práv, o univerzálnosti práva na život, univerzálnosti práva na zrušenie trestu smrti, prejavu slobody, e, práv väzňov ľudské práva sú rovnaké v Iráne, v Saudskej Arábii, v Číne, v Spojených štátoch či v Európskej únii. Právo na život je rovnaké všade. Pokrok, čo sa týka zrušenia trestu smrti, je zrejmý za posledné 10 ročia. K dnešnému dňu je ako dve tretiny členov OSN E, zakázali trest smrti zákonom aj v praxi. Vo februári budúceho roku, 27. februára, tu v tejto miestnosti bude otvárací ceremoniál ďalšieho svetového kongresu za zákaz trestu smrti. Dovolte všetkých v predsedníctve, všetkých tu prítomných vás, poz vás, aby ste prišli na Svetový kongres boja proti trestu smrti, aby sme sa pustili do dialogu ohľadom budúcnosti stratégie za boj za zrušenie trestu smrti. Je to ľudský pokrok. Dosiahneme ho vtedy, keď budeme všetci spolu vrátane poslancov e, národných, európskych, vrátane diplomatov a aktivistov. A dovolte mi na záver povedať, že tento kongres e, spolu organizuje Európska únia, Európsky parlament, Belgicko a Švajčiarsko, aby som sa chcel poďakovať Európskemu parlamentu. A na záver spomeniem môj citát Mandelu. Predstavro sa. Moja prvý citát Mandelu sú Mandelové pravidlá. A druhý citát Mandelu bude trest smrti je barbarský akt. Je to prijav zvieracieho inštinktu, ktorý je prítomný v ľuďoch. Ďakujem. Minútu dostá... Na minútu ma dostáva slovo Manfred Novák. Jednu minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že sme si tu vypočuli, že svetová demokracia a právny štát zažívajú najhlbšiu krízu od druhej svetovej vojny a od prijatia Všeobecnej deklarácie. Existuje na to mnoho dôvodov vrátanie rastúcich hospodárskych rozdielov, na ktoré ste upozornili vy, pán predseda čo zásadne podrýva sociálnu súdržnosť a demokratické také pod e, demokratický základ našich spoločností a vedie k násiliu. Musíme obhajovať ľudské práva, ale to dokážeme len vtedy, ak budeme riešiť príčiny e, aktuálnych kríz. To znamená, musíme spraviť zásadný zvrat v európskych hospodárskych a sociálnych politikách tak, aby sme obstáli v tým a splnili program z, e, aktivít z Viedne a dostali ašpiráciám e, Svetovej deklarácie. EÚ je aktérom, ktorý môže ísť príkladom, ako sa dá dosiahnuť takýto zvrat a ochrániť e, milióny obhajcov ľudských práv, pretože tí očakávajú, že EÚ povedie. EÚ politika musí stavať na týchto spoločných hodnotách, avšak Európska únia musí spraviť oveľa viac a dovolte spomenúť iba dva konkrétne príklady. Poprvé, rovnosť nerozdielnosť a vzájomnú závislosť všetkých práv musí Európska únia brať vážne a podporovať hospodárske, sociálne, kultúrne práva rovnako ako občianske a politické práva a nie obmedzovať sociálno-právny štát, musíme bojovať proti hospodárskej nerovnosti a pod, podporovať, presadzovať sociálnu spravodlivosť. Po druhé, musíme viac investovať do osvety a zasadiť hodnoty ľudských práv, demokracie, vštiepiť ich do srdc a e, mysli tých, ktorí e, zaostávajú, tak, aby pocitovali viac lásky, tak ako to povedal Stavros. A takisto z SDG číslo 4 musíme presadzovať aj občianské vzdelávanie a hovoriť o univerzálnosti týchto práv ako v rámci EÚ, tak globálne. Globálne obhajcovia ľudských práv sú pripravení byť silným partnerom Európskeho parlamentu a radi navýšia svoje aktivity v oblasti vzdelávania o ľudských právach. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Šer, eh, Elisa mi položila priamu otázku, čo môžeme spraviť preto, aby sme zabezpečili ochranu detí. Samozrejme, to nie je otázka len na mňa, na moju kanceláriu. Uh, ja spravím všetko, čo je v mojej sile. Ja som, ja som aj matkou a starou mamou, čiže vždy budem obhajovať práva detí a práva žien, pretože som obhajovala rodové práva celé roky a budem v tom pokračovať. Ale musíme pracovať v mnohých oblastiach. Musíme spolupracovať s vládami, aby investovali do detí, aby chápali, že investovanie do detí, e, do zdravia, vzdelávania, starostlivosti, od e, malého veku je dôležitá, pretože oni sú budúcnosťou krajiny a je dôležité zabezpečiť dobrú ochranu detí, dobrú výživu detí, dobrú podporu detí. Ale zároveň musíme investovať politicky povedané, spoločensky povedané, aj do žien, pretože ženy sú zásadné pre zabezpečenie. Ja nehovorím, že to nie je odpov- odpovednosťou otcov, ne- nepochopte ma nesprávne, ale ak dáme väčšiu právomoc ženám, vždy to pomáha ochrane detí. Ja sama s UNICEFom spolupracujem aj s ďalšími kolegami a chceme vytvárať partnerstva a synergie, pretože v systéme OSN Eh, sú úlohy skôr zamerané na obhajovanie, na vystupovanie v mene tých, ktorých nikto nepočúva, na budovanie kapacít, na technickú pomoc, ale pre všetkým na právny štát, správnu štátnu správu a tak ďalej. Ale podľa mňa hlavnou úlohou a povinnosťou je obhajovať práva detí a v rámci toho musíme vytvárať partnerstva s inými, vytvárať synergie a dosiahnuť lepšie výsledky. Mohla by som celé hodiny hovoriť, ale nemám na to čas, pretože toto je naozaj vášnivá téma, ale musíme zabezpečiť, že agenda 2030 udržateľných rozvojových cieľov, aby tieto ciele sa splnili a musíme zabezpečiť to, aby v Katoviciach v Polsku COP24 priniesol dobré výsledky o klimatických zmenách, pretože ak nebudeme riešiť klimatické zmeny, Žiadne práva sa nebudú dať zabezpečiť ani pre deti, ani pre budúce generácie. A SDG a všetky ciele, ktoré majú e, vo svoj e, aspekty ľudských práv, musíme zabezpečiť práve preto, aby nie, žiadne deti neostali bez, e, nepovšim, aby neostali nepovšimnuté. A to všetko musíme spraviť preto, aby sme zabezpečili ochranu detí. Grazie, thank you. Claude Moraes. Ďakujem pekne, Claude Moraes, predseda výboru LIBE, občanské slobody, verejné slobody. Poprosím o závery. Ďakujem pekne, Antonio. Ja som si chcel dať sluchatka, ale toľko taliančiny som pochopil, takže to bolo v poriadku. Takže, vážený Antonio, milí kolegovia, toto je taká nezvyčajná úloha pre mňa. Inom mimochodom, tí z vás, ktorí ma nepoznáte, toto je škótsky akcent, ktorý počujete. Blade laughter in translation. Um... Áno, určite v talianskom preklade je to počuť. Mimochodom vysvetlím, vysvetlím vám to. Vysvetlím Michelovi, Pačilimu. Vysvetlím Michelovi. Počkaj chvíľočku. Ja musím ísť na letisko, ale vysvetlím ti, prečo som škód, dobre? Vysvetlím, prečo riešim ľudské práva. Som indického pôvodu, ale ako dieťa, keď som začal vysvetľovať, asi si pochopila. V 70. rokoch, v 78 s bratom sme sedeli doma a zrazu moji rodičia mi hovoria, e, boli sme v Sterlingu v Škótsku, asi vieš, čo chcem povedať. A povedali mi, no žiaľ, s nami niektorí ľudia budú žiť pomerne dlho. Sú to akademici, asi neprídu v dobrom stave. Asi vieš, čo chcem povedať. Majú deti, tie deti e, sú chudé, pretože nejedli, boli mučené. Ja som nevedel, čo mám očakávať. My sme mali väčší dom, pretože sme tam mali čilských utečencov. A až do situácie pred niekoľkými týždňami som v podstate pochopil, o čom je mučenie. V 78. mi deti vysvetlili, čo je to mučenie. A vtedy som pochopil, o čom sú ľudské práva. A potom rok neskôr pani Ajende prišla do našho mesta, dala mi plagát, ktorý mám tuto v kancelárii, kde poďakovala ľuďom nášho mesta za to, že prijali to, čo teraz vnímame ako utečencov. Utečencov z Čile v 70. rokov takže skôr ako odídeš, pretože sme sa nikdy nestretli, ale myslím, že ťa poznám, pretože viem, o čom boli čilskí utečenci a vtedy som mi to osvetlila, pochopil som, o čom sú ľudské práva. Potreboval som ti toto vysvetliť. Ďakujem pekne e, za to, čo robíte a všetci, čo hovoria, že vedia, o čom sú ľudské práva. Myslím si, že tomu rozumieš. Určite rozumieš tomu, čo chcem povedať a chcem sa poďakovať za všetko. So, so Patrick said... Takže prišiel som neskoro, pretože a teraz spomením Stavro Salambridinisa, pretože som meškal. Meškal som, pretože Antonio, ktorý pod podvýboru pre ľudské práva, to rieši globálnu otázku ľudských práv na svete a náš výbor sa zaoberá ľudskými právami v EÚ. Možno ľudia povedia, že však EÚ sa darí. Teraz sme mali hearing v Polsku Polsku a Polsko a jeho problémy a problémy v súdnictve. Viete, čo sa deje v Maďarsku, v mnohých našich členských štátoch. A keď Stavros, ktorý predstavuje EÚ e v zvyšnej časti sveta, určite Antonio s tým bude súhlasiť, musíme jednoducho prepojiť naše hodnoty a nikdy nemôžeme brať ľudské práva v EÚ za zaručené. Musíme dať vlastný dom do poriadku, než začneme viesť kázne druhým v svete. To chcem zdôrazniť a chcem jasne povedať tomuto publiku, že každý tu bojuje za ľudské práva. Keď Stavros hovoril o ľudskej dôstojnosti, hovoril, že nemôžeme navzájom komunikovať, ak sa navzájom nevážime a nevážime si univerzalitu ľudských práv. To je prvá vec, dôstojnosť a ľudské práva. Druhá vec, Patrik z otvorenej spoločnosti, keď e, citoval Rooseveltovu, povedal, kde sa to začína, blízko pri dome, s každou konkrétnou osobou, milí kolegovia, Máme dva problémy s ľudskými právami, ktoré teraz vidíme. Jedno je, a to je ten dôvod, prečo ste tu všetci, to je ten dôvod, prečo sme zvolali takéto rokovanie a náš e, výbor pre zahraničné otázky a podvýbor pre ľudské práva si za to zaslúži našu vďaku. Pretože buď sa ľudské práva stanú veľmi vágne a široké, potom všetko sú ľudské práva a potom nevidíme, o čo ide, alebo ľudské práva sú všade, boj o ľudské práva je všade. Musím vám povedať, že skôr než som prišiel do Škótska, narodil som sa v Jemene, v čase, keď bola vojna, deportovali ma, boli tam sprachané neludské činy, ale bol som príliš mladý, malý na to, aby som si to pamätal. Zneužívanie ľudských práv je všade vo svete a je to obrovské. A sociálne médiá sú také prevažujúce, že to vidíme každý deň v našich domoch. Takže na záver by som chcel povedať, Antonio, ak sme Európskou úniou hodnot, tak musíme chápať, že Všeobecná deklarácia ľudských práv je niečo, čo musíme obnovovať, oživovať, musí to byť relevantné a musíme chápať aj konkrétne uplatňovanie. Mám jeden príklad, ktorý nás všetkých spája utečenecké tábory v, v Grécku, v Nigerii, kde sme boli nedávno, alebo utečenci, ktoré sú v táboroch v Líbii, kde som ich videl a mučia ich tam a predsa sa vracajú do tých miest. E, Nie len, že sú mučení, ale páchajú aj sebevraždy, umierajú, nechcú sa vrátiť späť. To všetko sú ľudia, na všetkých sa vzťahuje Všeobecná deklarácia ľudských práv, ale sú na rôznych miestach. A my musíme nájsť riešenia. My musíme bojovať ľudské práva všade. Takže je dobre, že sme zvolali takúto mm, dôležitú skupinu ľudí, ktorá, to, kde všetci bojujú o ľudské práva, mimovládky, ľudskoprávne organizácie a tak ďalej. Mnohí z vás viete o tom viacej než my a chcem sa vám poďakovať. Mojou pracovi sa vám poďakovať. Asi ste všetci veľmi unavení. Celý deň ste robili. Mali ste mnoho rokovaní do poludnia a je, moja úloha nie je veľmi dobrá, keď sem prídem takto neskoro, ale chcem sa vám poďakovať aj všetkým organizátorom. Nič nie je dôležitejší než boj o ľudské práva, ale musí to byť relevantnejšie, skutočnejšie a myslím, že dnešní rečníci to urobili. Ďakujem vám najmä za vašu účasť v mene všetkých mojich kolegov a ďakujem Antoniovi za toto a dúfam, že ste zažili pekný deň a že vás to obohatilo. Všeobecná deklarácia ľudských práv sa musí stať aktívnym dôležitým dokumentom, nie kúskok papiera, ale niečo, o čo každý deň bojujeme. Grazie, grazie. giornata che non è... Ďakujem veľmi pekne. Náš deň však ešte nekončí, pretože prejdeme na druhý panel a teraz si pustíme eh, videá o svedectvách o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 filmove, uh, idemo, izlazimo na ista mesta i pijemo kafe, a onda jedino što nas razlikuje je opet ta boja kože. I ta boja kože nije dovoljno dobra da mi kao pripadnici romske zajednice budemo ravnopravni članovi našeg društva. Želim da dam svoj neki doprinos da se takve neke stvari uh, menjaju. preko deset godina uključena u romski aktivizam i nekako najviše me ispunjava baš rad sa mladim ljudima. Ali ne samo sa mladim ljudima, pripadnicima moje zajednice, nego i sa mladim ljudima koji e, iz većinske i opšte populacije. Danas mi u Srbiji imamo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 Yeah. So, ladies and gentlemen, may I please ask you now... Dámy a páni, môžem vás poprosiť, keby ste si uh, sadli, zaujali svoje miesta. Volám sa David McAllister, som poslancom EP a predsedám výboru pre zahraničné záležitosti a mám tu čest, pokračovať v našej konferencii s druhým panelom, ktorý sa zameriava na mechanizmy ľudských práv na globálnej, regionálnej a miestnej úrovni. Pravdepodobne ste to už dnes počuli tu v Bruseli. Ľudské práva sú základnou hodnotou našej Európskej únie, ako to vidíme v článku 2 Lisabonskej zmluvy. A v Európskej únii, a to najmä v Európskom parlamente, sa zaoberáme osla, e, slávením, e, zverejňovaním tých odvážnych ľudí a inštitúcií, ktoré bojujú za ľudské práva a odmenujeme ich sach- cenou Sacharova. Robi- a 30 e, z týchto laureátov 5 dostalo už Nobelové ceny za mier. Ako predseda výboru pre zahraničné záležitosti viem, ako vážne berú naši poslanci otázku ľudských práv. V rámci EÚ aj za jej hranicami máme rôzne uznesenia, oficiálne návštevy do rôznych krajín, zasadnutia delegácií, máme aj pozorovacie misie. Európska únia urobila veľa v ochrane ľudských práv na celom svete. Vieme ale, že treba urobiť ešte viac. Musíme zlepšiť prevenciu, rýchlu reakciu, zabrániť porušovaniu ľudských práv. Musíme vybudovať lepšie mechanizmy na regionálnej miernej úrovni, lepšie využívať e, výdobytky techniky, technológie a brániť v každom prípade ľudské práva. 70. výročie prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv je dôvod na oslavu, ale je to aj pripomienka pre to, čo máme urobiť pre budúcnosť, ako musíme pracovať so štátmi v oblasti ľudských práv. Preto sa teším na našu diskusiu s účastníkmi z rôznych oblastí sveta. Privítal by som 5 hostí ktorí sa tu s nami podelia o to, ako najlepšie e, sa zaoberať touto témou e, v našom svete. Budeme hovoriť o synergiách, o posilnení, presadzovaní e, ľudské, ľudskoprávnych zásad a podobne. Všetci rečníci vedia, že by sa mali držať svojho času určeného na rečnenie Prvým rečníkom bude generálny tajomník Rady Európy, ktorý tu žiaľ nemôže byť dnes s nami, ale prihovorí sa nám z videa. Druhým rečníkom je pán Garcia, ktorý je už tu pri mne komisár medzi Americkej komisie pre ľudské práva, podpredca medzi eh, americkej súdneho výboru. Tretím rečníkom je profesor Mingo Jalumbu, komisár Africkej komisie pre ľudské a ľudové práva. A štvrtým rečníkom je pani Kataržina Grbchace, prvá námestnička riaditeľa OBS e, Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva. Petým rečníkom je profesor Beate Rudolf, predseda Globálnej aliancie inštitút, ľudskoprávnych inštitúcií, takisto aj člen predstavenstva tejto siete sedí pri pánovi Lumbu. A na záver profesorka Pamela Palmetter, právnička a profesorka na Ryerson univerzite v Toronte, Kanada. Aby sme mali aj čas na diskusiu, tak chcem požiadať publikum, aby vyplnili to tlačivo, ktoré máte na stole so žiadosťou o slovo v debaty a potom to môžete dať našim e, sprievodným pracovníkom a začneme teraz so správou pána Torbiene Jaglanta. Tento týždeň Európskeho parlamentu venovaný ľudským právam je dobre načasovaný. Je to 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Deklarácie, ktorá bola vydaná po druhej svetovej vojne a ktorá stanovila prvýkrát e, základné ľudské práva, ktoré musia byť všeobecne chránené. O dva roky neskôr Rada Európy prijala Európsky dohovor o ľudských právach, jedinečný celokontinentálny kolektívny systém, ktorý zaručuje v zákone práva načrtnuté vo Všeobecnej deklarácii a implementované cez rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva v Štrasburgu. Tento dohovor a ďalšie zmluvy transformovali Európu k lepšiemu. Rovnaké práva pre deti, ktoré sa narodia v manželstve či mimo manželstva, odkriminalizovanie vzťahov medzi rovnakými pohľaviami, zrušenie trestu smrti v Európe. Tieto veci neprišli len tak. Stali sa preto, že sa zakorenila kultúra ľudských práv a podopierajú ju zákony dnes sme hrdí na to, že môžeme pracovať s rôznymi partnermi a máme aj osobitné partnerstvo s Európskou úniou. EÚ často využíva Radu Európy a jej závery ako základ pre svoje konanie v oblasti ľudských práv, demokracie a právneho štátu. A Rada Európy zás implementuje mnoho projektov, ktoré vychádzajú zo spolupráce s EÚ aj z financovania EÚ. Spolu kráčame na základných hodnotách na, po území EU28. Ale v Európe dnes vidíme nárast e, extrémneho nacionalizmu a populizmu, čo ohrozuje e, multilateralizmus, naše inštitúcie a všetky tieto dôležité spoločné hodnoty. Nech je teda tento týždeň ľudských práv príležitosťou nielen na to, aby sme zdôraznili spoluprácu medzi sebou, s vládami, s občianskou spoločnosťou, ale aby sme aj nahlas a hrdo hovorili o tom, čo dosiahli ľudské práva pre každého Európa na, v našich členských štátoch. A tento pokrok musí pokračovať, nesmie sa vrátiť späť. Želám vám dobrú konferenciu a veľmi užitočný, produktívny ľudskoprávny týždeň. Dobre, ďakujem. Toto bola krátka videospráva a teraz dám slovo pánu Joelovi eh, Hernandovi Garcierovi. Ďakujem veľmi pekne, pán McAllister. Milí priatelia z pódia, naša kom- naša komisia je hrdá na to, že tu môže byť dnes prítomná, keď oslavujeme 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv Medziamerická komisia si veľmi váži prácu Európskeho parlamentu na podporu ľudských práv v Európe a na celom svete. Dnes oslavujeme 70. výročie Všeobecnej deklarácie. V Amerikách tiež oslavujeme 70. výročie založenia Organizácie amerických štátov a prijatia americkej deklarácie ehm, ľudských práv a povinností. Za posledných 70 rokov náš e, všeobecný systém a americký systém sa vyvíjali paralelne a vzájomne sa posilňovali. Náš regionálny systém sa riadi normami e, Spojených národov medziamerické právo ľudských práv je produktom postupného vývoja v amerických systémoch naša konferencia v Akapulku vytvorila hemisférickú organizáciu a e, zaoberá sa aj otázkou ľudských práv. Táto San Franciská konferencia znamenala, že mexická vláda zvolala konferenciu v v Mexico City 20. februára e, do 8. marca 1945. Účelom konferencie bolo vytvoriť príležitosť pre konferenciu, aby sa Amerika mohla zúčastniť na budúcej organizácii. Uznesenie 40 zaručilo medzinárodnú ochranu základných práv človeka a komisia e, poverila medziamerický justičný výrob pripraviť vyhlásenie medzinárodných práv a povinností človeka, ktorý mal byť prijatý vo forme dohovoru. Medzinárodná americká konferencia je, bo, potom prijala toto vyz, e, vyhlásenie. Americký systém sa rýchlo vyvíjal po konci druhej svetovej vojny. Potom, ako začala fungovať OSN, 21 členských štátov sa stretlo v apríli 1948 v Bogote a prijali chartu amerických štátov, americkú E, zmluvu o mierových riešeniach a všeobecné vyhlásanie práv povinnosti človeka. A to mesiace predtým, ako bola prijatá Všeobecná deklarácia. To znamená, že región je odhodlaný chrániť ľudské práva a e, má katalóg ľudských a hospodárskych práv. Americká deklarácia obsahuje aj súbor pravidiel. Americká deklarácia je odlišná od diktrine, pokiaľ, e, podľa ktorej štát dáva práva občanom a my sme prešli k inherentným právam. Prvá preambula hovorí, všetci ľudia sa narodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach a majú sa správať navzájom ako súrodenci. Preto americké štáty si uvedomili, že keď štát vydáva legislatívu o e, týchto otázkach, tak je to uznanie práv, ktoré existujú. Právne záväzné nástroje boli, na, prija, bola prijatá ako myšlienka v Santiago v Čile v auguste 59 na štvrtom rokovaní. Ministri zahraničných vecí prijali uznesenie v dvoch častiach. Poprvé, dali medzi e, Americkej rade právnikov pripraviť e, dohovor o ľudských právach a potom schválili zriadenie Medzi Americkej komisie pre ľudské práva, aby dosiahli tie budúceho konventu alebo dohovoru. Americký dohovor trval roky, kým sa vypracoval. Týkal sa napríklad medzinárodského dohovoru politických a sociálnych, ekonomických, kultúrnych práv, ktoré boli prijaté 16. decembra 66 a vyrokované v rámci OSN. Organizácia amerických štátov preskúmala kompatibilitu medzi všeobecnými nástrojmi a hemisférickými nástrojmi a usúdila, že americký dohovor sa má priblížiť k tomuto, tejto téme z regionálneho pohľadu. Neskôr Medziamerická špecializovaná komisia pre ľudské práva mala v San Jose v Kostarike prijatie do amerického dohovoru v novembri 69, pakt San Jose nadobudol účinnosť v 78. Tam boli tie potrebné ratifikácie, 11 povinných ratifikácií bolo vtedy už dosiahnutých. Americký dohovor stanovuje povinnosti štátu a práva jednotlivcov a v druhej časti americký dohovor určuje prostriedky ochrany Medziamerická komisia a Medziamerický súd, príslušné orgány na vypočutie prípadov, ktoré sú, stýkajú dodržiavania pravidel dohovoru štátmi Americký systém pozostáva teda z dvoch orgánov, Medziamerická komisia a Medziamerický súd pre ľudské práva. Komisia je zásadný orgán Organizácie amerických štátov a súd je zmluvný orgán, ktorý vznikol ako súčasť inštitucionálneho rámca amerických dohovorov. Americký systém je inšpirovaný E, e, ranným európskym systémom, ale my máme dva inštitucionálne mechanizmy. Komisia vypočúva prípady na prvom stupni a ak tieto porušenia nie sú také závažné, tá komisia môže potom, keď sú závažné, môže žalovať štát pred súdom. A samozrejme tieto rozhodne sú potom e, závažná. Mandát výboru vychádza z americkej deklarácie, amerického dohovoru a ostatných zmluv o ľudských právach interamerického pôvodu. E, pozostáva to na troch pilieroch, na monitorovaní situácie v oblasti ľudských práv v Amerike a samozrejme na pilieri vzájomnej spolupráce. Náš mandát je jedinečný a práve tento orgán, ktorý sa skladá zo siedmi komisárov a s výkonným sekretariátom má mandát pôsobnosti v jednotlivých členoch e, amerických členoch, amerických štátoch, e, ktoré sú súčasťou tohto dohovoru. Zaoberáme sa e, deťmi, e, adolescentmi, migrantmi, migrantkami, samozrejme právami LGBTI osôb. A samozrejme, pačo viac, výbor má dvo, dvoch spravodajcov, jedného pre slobodu vyjadrenia a druhé pre e, práva e, sociálne, hospodárske a e, environmentálne. Takisto vykonáva kvázi súdnickú úlohu a samozrejme hovorí o preventívnych opatreniach a samozrejme o ochrane ľudí, ktorí sú vystavení nebezpečiu a, a samozrejme, a samozrejme vychádzajú pritom z dokumentu, ktorí sú e, základom mandátu e, výboru a samozrejme sprostredkováva aj napríklad jednanie pri mierových riešeniach e, konfliktov a samozrejme môže vypočuť akúkoľvek osobu alebo mimovládnu organizáciu z 35 členských štátov organizácie. Iba štátni predstavitelia však majú právo moc zaslať prípad pred súd a samozrejme potom príde na rozhodovanie výboru, keď už naša organizácia vyčerpala možnosti eh, našeho kvázi súdnického eh, mandátu. No a samozrejme eh, v rámci našej pôsobnosti súdu sa nachádzajú práve právomoci výkonu súdnej moci, ktorá má odporúčací a respektíve poradnú funkciu a samozrejme dohliada na dodržiavanie povinností v oblasti medzinárodných ľudských práv a samozrejme odpovedá na e, stiažnosti orgánov, respektíve členských štátov organizácie a samozrejme a zaobere sa aj e, výkladom, e, ktoré sú k dispozícii na interamerickej úrovni. A samozrejme hovoríme o interamerické nástroje a ich e, výklad, e, ktoré e, vytvorili štandardy v oblasti povinností ľudských práv. A napriek tomu, že štátne praktiky pri vytváraní medzinárodných úloh práve táto úloha prispieva k výkladu preto máme progresívnu interpretáciu pri e, dodržiavaní princípov ľudských práv ako zakladajúceho nástroja. V tomto ohľade e, musia zvážiť samozrejme zmeny e, v okolnostiach a súčasné podmienky. A samozrejme ba čo viac, interpretácia výklad súdu musia samozrejme predstavovať najpriaznivejšiu aplikáciu opatrenia. Um, za 70. rokov Amerikám sa podarilo vytvoriť e, robustný systém ochrany a propagácie ľudských práv pri vykonávaní svojho mandátu. E, výbor a súd e, odkazujú na univerzálnu deklaráciu, na dohovory a samozrejme súbor pravidel, ktoré vytvorili jednotlivé orgány pri osobitných pr- procesoch. A samozrejme, ehm, trvalý systém bol prijatý prijatím deklarácie medzi výborom a OSN v roku 2014. Samozrejme v duchu solidarity medziamerický výbor vytvoril samozrejme takisto aj mechanizmus spolupráce pri spolupráci s výborom v oblasti ľudských práv, na ktorý slúži účelu výmenu eh, informácií. V súčasnosti Interamerická konferencia eh, sú nástrojom na splňanie deklarácie, tak ako je napísané v predhovoroch e, a v preambulách, tak deklarácie, ako aj mandátu e, výboru. A samozrejme musíme sa zasadzovať za dôstojnosť e, človeka, mužov a žien a pri propagovaní sociálneho pokroku. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, profesor Garcia. A teraz sa presunieme do Ameriky. Pán profesor Lumbu, nech sa páči, máte slovo. Bonsoir à tous. J'adresse Takže naozaj, na úvod by som sa chcel poďakovať organizátorom tohto dialogu na vysokej úrovni. Africká únia bola prizvaná. Je to organizácia, ktorú s úctou reprezentujem v tomto prestížnom hemicykle Európskeho parlamentu ako mimoriadný obhajca ľudských práv. Chcel by som sa poďakovať Antonio Tajanimu, predsedovi Európskeho parlamentu, ako aj pánovi Stavrosovi. Musím pripomúť, že Africká únia zorganizovala počas svojho zasadnutia špecifický panel na oslavu 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv na úrovni fóra mimovládnych organizácií Eh, ako aj na úrovni samotného zasadnutia Africkej komisie. Skôr ako sa pustím do svojho vystúpenia, chcel by som pochváliť prácu viacerých mimovládnych organizácií v tom čase pri príprave Všeobecnej deklarácie, ale predovšetkým by som chcel spomenúť zo pár mien, ktoré sú spojené so zrodom Čang za Čínu, Fernandeus za Belgicko, Santacos z Chile, Charles Malik z Libanonu, pani Franklin Delano zo Spojených štátov, John Ampre z Kanady. Tak ako pri všetkých udalostiach, e, oslava 70. výročia Všeobecnej deklarácie ľudských práv nám dáva príležitosť zinventarizovať situáciu, hovoriť o dosiahnutých úspechoch a hovoriť aj o zlyhaniach a predovšetkým sa pozrieť na to, čo chceme robiť v budúcnosti, ako chceme chrániť všeobecné ľudské práva. Zároveň je to príležitosť pripomenúť si hodnoty, na ktorých stojí Všeobecná deklarácia ľudských práv a obnoviť náš záväzok. E, samozrejme, e, a e, pri príprave tejto deklarácie vzhľadom na politickú situáciu danej doby Afrika bola málo prítomná pri príprave tejto deklarácie, ale momentálne je pre Afriku deklarácia veľmi dôležitá. Vtedy iba tri africké štáty sa zúčastnili na prípravných prácach textu, ktorý bol schválený v roku 1948, Liberia pozitívne hlasovala spomedzi 48 e, krajín, ktoré pozitívne hlasovali. Dnes Africká Únia a vtedy Južná Afrika sa zdržala a Egypt e, takisto silozvických dôvodov vyjadril výhrady. Je potrebné pripomenúť, že žiaden štát nehlasoval proti. E, toto vyhlásenie je prvým prejavom práv a slobod všetkých ľudí. E, je tu morálna, filozofická, právnická stránka, ktorá má dopad na všetky kontinenty. E, Všeobecná deklarácia ľudských práv je ideálom, ktorý, ku ktorému vzhľadajú všetky, všetky národy, všetky organizácie. Ide o e, uznanie a univerzálne uplatňovanie týchto práv pri vytvorení európskej jednoty o 10 rokov neskôr africké štáty opätovne potvrdili ich podporu Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Boli presvedčení o tom, že to je dobrý základ pre mierovú a plodnú spoluprácu a že to bude v prospech medzinárodnej spolupráce v oblasti ľudských práv. Africká charta ľudských práv a práv národov bola uh, schválená v 91. roku a bol to prejav do, ochoty afrických štátov prispieť k univerzálnosti ľudských práv, zohľadňujúc kultúrne africké špecifika. My by sme sa chceli vyjadriť štyrom hlavným bodom, ktoré sú veľmi dôležité. Máme málo času, takže sa musím obmedziť. Všeobecná deklarácia ľudských práv bola dôležitým zdrojom inšpirácie pre akt E, mm, autorov e, Africkej charty. Africká charta posilnila obsah určitých ustanovení Všeobecnej deklarácie ľudských práv a pripravila ich, už prispôsobila na africký kontext. E, je tu bohatá mnohostranná spolupráca medzi africkým mechanizmom a mechanizmom OSN. To je nevyhnutné, vyplýva to už zo Všeobecnej deklarácie Štvrtá dôležitá téma, ktorú by som chcel povedať, Všeobecná deklarácia ľudských práv e, v podstate e, hovorí o, o právnenosti ľudských práv a ochrane ľudských práv v Afrike. Ako viete, ochrana ľudských práv to je jedna z úloh Africkej komisie pre ľudské práva a práva národov. Všeobecná deklarácia ľudských práv ako prvý zdroj inšpirácie Africkej charty E, deklarácia je akýmsi vzorom, hlavným vzorom veľkej väčšiny medzinárodných právnych nástrojov na ochranu ľudských práv a hlavným zdrojom inšpirácie pre Africkú chartu. Všeobecná deklarácia, ako aj Africká charta, e, sú výsledkami kompromisu, kde sa zvážovali všetky rôznorodé politické názory a vo všeobecnosti obsah ustanovení vyhlásenia je rozpracovanejší a presnejší, ako je to v africkej charte. Mimochodom, tá africká charta je niekedy vágna uh, a menej sa tam hovorí o záväzných ustanoveniach. Africká charta bola pripravená eh, len pre Afriku eh, a zásadný princíp právneho štátu tam nebol zakomponovaný. Mnohé aspekty africkej charty súvisia s kultúrou alebo idú prispôsobenia Všeobecnej deklarácie na Afriku. Uvediem len ako príklad článok 2 Africkej charty práv ľudí a ľudu preberá riadok 1 dek- Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Ak si zoberiete článok 3 Africkej charty, tak je to len nanovo prepísaný článok 6, 7 e, vyhlásenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, tak ako uh, to môžete konštatovať. A v mnohých ďalších článkoch uh, si môžete takisto všimnúť, že je to iba prepis alebo prispôsobenie toho, čo je vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv. Po druhé, ide o zakorenenie tohoto ducha deklarácie do Afriky. Jeden z autorov Všeobecnej deklarácie ľudských práv, René Kassan, porovnal OSN s triptychom, e, kde v centre je Všeobecná deklarácia ľudských práv a ďalšími kapitolami sú zmluva o ľudských právach a implementácia týchto právnych nástrojov. Africká charta z tohto pohľadu by mohla byť vnímaná ako dôležitý príspevok otvorenosti právnej univerzálnosti v oblasti ľudských práv a ďalej rozvíja africké aspekty tejto problematiky. Tretou myšlenkou je spolupráca bohatá a mnohonásobná medzi OSN a Afrikou v oblasti ľudských práv. Táto spolupráca je nutná z dvoch základných dôvodov. Poprvé, štáty, ktoré podpísali túto deklaráciu, sa angažovali, že budú podporovať OSN a budú rešpektovať univerzálne a efektívne ľudské práva a základné ľudské slobody. A e, v E, ľudia ako autory otvorili priestor ľudských práv, rozšírili to na genetické dedičstvo, ochranu životného prostredia, elektronická komunikácia. A to by sa nedalo spacovať, ak by nebola úzka spolupráca medzi OSN a regionálnymi organizáciami ochrany ľudských práv. Napríklad, ak aký je dopad na ochranu práv ľudí a použitie drónov v boji proti teroristom v Nigerii, v Nigerii či v Mali, alebo ako môžeme zadefinovať slobodu prejavy a komunikácia, zároveň rešpektovať intelektuálne vlastníctvo alebo súkromný život e, v dnešnom svete internetu. Posledná myšlienka je taká, že Všeobecná deklarácia ľudských práv je základnou inšpiráciou pre Eh, obhajobu ľudských práv v Afrike. Africká charta v článku 45 dáva súdom Africkej komisie pre práva eh, ľudí a ľudu ochraňovať práva v Afrike. A tie práva, ktoré sú chránené, sú inšpirované tým, ktoré sú, tými, ktoré sú uvedené v deklarácii ľudských práv. A sú to tie isté e, práva, ako boli pri príprave tejto všeobecnej deklarácie aj z tej časti, ktorá bola vypustená. Také tri ponaučenia Poprvé, ten prvý návrh Všeobecnej deklarácie ľudských práv, tam bol článok 20, ktorý hovoril o princípe petície. To dnes v Afrike ešte stále používame tento princíp. Druhé ponaučenie, takisto existoval návrh článku medzi článkami, ktoré boli zamietnuté. René Cassin sformuloval článok administratívneho alebo súdneho opravného prostriedku v Afrike, my naďalej využívame ešte tento princíp. A po tretie, vzhľadom na obmedzený čas, ktorý máme, tretie ponaučenie sa týka toho, že v tej časti, ktorá bola zamietnutá z návrhu deklarácie, žiadosť, podľa ktorej e, štát môže prijať ďalšie záväzky, aby ešte raz posilnil Medzinárodnú deklaráciu ľudských práv. Bolo to zamietnuté, ale nám sa to nepodarilo zlepšiť a v podstate je teraz na nás, aby sme na Rade Európy, Európskej únie, v Africkej únie, v Organizácii amerických štátov, OECD a tak ďalej presadzovali tieto hodnoty. Ďakujem pekne. Thank you. Ďakujem eh, veľmi pekne profesor Lumbu za túto africkú perspektívu. A teraz eh, pani Katarzyna Gardavchadze. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Naša kancelária považuje za veľkú čest, eh, že sa môžeme zúčastňovať tejto oslavy a tohto pripomenutia sa. Ale samozrejme musíme si povedať aj, čo robia demokratické inštitúcie. Ja by som po tomuto panelu položila otázky, akým spôsobom zasahujeme jednotlivé oblasti spoločnosti v oblasti ľudských práv. A musíme si povedať, prečo musíme dávať pozor na túto tému. A nehovorím to ako e, vyštudovaná psychologička, ale som presvedčená aj o tom, že toto je zásadne dôležitá téma pre medzinárodné organizácie. Môžeme si myslieť, že všetko pozostáva z toho, čo vlastne hovoríme ľuďom o univerzálnych ľudských právach. Avšak, čo je dôležité, je to, čo mu rozumejú a to, čo počujú. Chcela by som nadviazať na to, čo už tu bolo povedané. Musíme ľudským právam dať aj ľudskú tvár. Opätovne. Toto je známe známy citát Eleanor Roosevelt pri príležitosti 10. výročia bolo opätovne spomenuté. Povedala, že univerzálne ľudské práva nemajú žiadny význam, pokiaľ nemajú význam pre jednotlivcov e, vo svete daného jednotlivca. A samozrejme náš výskum to iba potvrdzuje. Máme výskum zo Spojeného kráľovstva, e, ktorý skúmal vnímanie e, ľudských práv a približne 40 majú zmiešaný vzťah k ľudským právam, pretože jednoducho týchto 45 40% nevidí, akým majú zmysel tieto ľudské práva. Ale ako náhle uvideli to prepojenie, tak začali ľudské práva podporovať. Mnoho štúdií e, v politickej psychológii nám hovoria, že ľudia sa zaujímajú o jednotlivcov, avšak e, nesympatizujú o probl- s problémami, ktoré sú predstavené abstraktným žargonom, alebo čo sa týka veľkého počtu ľudí. Čím väčší počet ľudí, tým nižšia empatia. A samozrejme, tá empatia sa už znižuje, keď tá skupina rastie z jedného na dvoja, na dva. Avšak hm, Eh, všímame si toto ako regionálne organizácie. Myslím si, že sa musíme zlepšiť. A tak, ako to bolo povedané predtým, eh, musíme vysvetliť to, eh, prečo právne štandardy medzinárodných práv a medzinárodné dohovory sú cenné pre každého jedného človeka. Čo tým máme na mysli a akým spôsobom to môžeme prepojiť s jednotlivými ľudskými príbehmi, o ktorých sa ľudia zaujímajú. Definitívne musíme využívať tento hermeticky uzavretý abstraktný žargón. Ja toto aj citujem. Hovoríme, že rodovo vy, vyvážené sektory sa musia angažovať v inkluzívnom raste pre ľudské práva. Je toto, naplňa vás to nadšením pri dosahovaní e, rovnosti ľudských práv? Ak áno, tak ja vám teda gratulujem samozrejme. Musíme byť veľmi opatrní, aby sme nepoužívali veľké veľké čísla, ako milióny sú e, vystavení rasizmu, pretože to ľudí neberie. E, musíme e, aj čeliť to, čo nazývame nadmerné špecializácie ľudských práv. Keď hovoríme o ľudských právach, jediný kvalifikačný faktor by mal byť to, či ste alebo nie ste človek, pretože všetci ľudské bytosti majú právo na všetky ľudské práva. Avšak spôsob, akým formulujeme naše posolstvá, častokrát napríklad o právach menšín, právach žien, právach migrantov a hovoríme o nich ako keby boli iné od práv, ktoré požívajú nie ženy, nie migranti. Samozrejme, keď hovoríme o týchto právach zraniteľných skupín, tie sú samozrejme veľmi dôležité. Avšak keď špecializujeme naše práva a stiahujeme ich iba na špecifické skupiny, e, zdá sa, že vytvárame dojem, že ľudské práva sa vzťahujú iba na niektoré e, skupiny. E, pretože častokrát nám ľudia hovoria, vy sa zaujímate iba o Romov a migrantov, vy sa naozaj nezaujímate o nás. A to nie je pravda. E, samozrejme, je tu napríklad právo na participáciu, politickú participáciu. Nedávame ich do univerzálneho kontextu. To je ďalší problém. Vytvárame dojem, že tieto práva sú vytvorené oddelenie od všetkého ostatného a e, ľudské práva môžu byť nejakým spôsobom selektívne. A samozrejme v rámci ľudských práv e, e, môže vys- využívať e, tieto medzery veľmi efektívne. Môžu sa stavať do pozície e, obrancu bežných ľudí, ob, e, e, pri obrane majority a to sa môže zneužívať. Ich argument je taký, že niektoré ľudské práva sú dôležitejšie než ostatné a se- selektívne vynúcovanie týchto práv je možné. Samozrejme, práva niektorých ľudí možno odňať, ale niektoré práva majú zostať zachované. No a môjim tretím bodom je o e, negatívnom e, posune. Hovoríme o pozitívnych príbehoch, o tom, čo sme dosiahli a myslím si, že potrebujeme e, koordinovanejšiu snahu. A samozrejme každý, kto e, pozná výskum doktora Roslinka, viete, že väčšina ľudí, že študenti, novinári, ako aj lídry vnímajú negatívnu e, zmenu v globálnom vývode, vývoji. Ale samozrejme, to je ich osobný, subjektívny posun. Je to posun vo vzdelaní, ktoré nám podsúva zastaralé fakty a neučí nás analytickému mysleniu. A samozrejme tento subjektívny náhľad, ktorý vytvárajú médiá. Takisto vieme, že pokiaľ ukážeme dôkazy, čo potvrdzujú niekoho názor. Tento názor sa iba posilní. Avšak e, e pr- neintuitívne, keď e, demonstrujeme nejaký opačný dôkaz, tak tiež posilníme názor daného človeka. Takže nezamýšľaný efekt je, že ľudia si zapamätajú ten mýtus a nie ten správny argument a samozrejme, pokiaľ ľudia nie sú e, jasne e, predstavu o ľudských právach, vidíme zmiešané správe, ktoré naopak posilňujú ich negatívne subjektívne vnímanie. A samozrejme, keď ľuďom podsúvame ľuďom dáta, ale logické argumenty neznamená to, že zmenia svoje správanie faktory, ktoré ovplyvňujú správanie, sú veľmi komplexné a jedným zo základných e, hnacích motorov ľudského správania sú ľudské hodnoty. Môžeme si položiť otázku, aké metafory, aké hodnoty môžu e, týchto ľudí e, zmeniť. E, a napriek tomu v regionálnych a medzinárodných organizáciách jednáme, ako keby kognitívna psychológia nás neučila vôbec nič. A predovšetkým sa zameriavame na negatíva. Hovoríme o porušovaní ľudských práv a výzvach pri ochrane ľudských práv. Áno, samozrejme, sú tu výzvy a porušovanie ľudských práv. Sú to reálne hrozby a musíme o nich hovoriť. Avšak e, ne, rovnakým spôsobom nehovoríme o dobrých príkladoch a dobrom pokroku, o ochrane ľudských práv. A ja vám uvediem príklad e, pri e, strelbe v Pittsburghu. Medzinárodné organizácie sa vyslovili pri eh, tom, že sa vyslovili proti tomuto akte. A komun- Pittsburghská komunita a e, zozbierala 100 tisíc dolárov na e, podporu židovských obetí e, zo židovskej obce. Toto je dobrý príklad starostlivosti a solidarity, e, ktorá je takisto podložená univerzálnou deklaráciou ľudských práv, ale nikdy sme ich, nikdy sme ich neocenili za to, že preukázali túto solidaritu keď si vyberieme predovšetkým negatívny jazyk, keď hovoríme o univerzálnych ľudských právach, môžeme neumyselne vytvoriť e, dojem, že ľudské práva predstavujú problém. Namiesto toho, aby sme e, samozrejme ľuďom posilnili nádej, tak v nich prebudzame strach, budú sa cítiť neiste a budú sa cítiť ľahkou obeťou populistov, ktorí hrajú na tieto city. No a po druhej, žijeme samozrejme vo veľmi nebezpečnej dobe, kedy sú ľudia unavení z ľudských eh, eh, práv. Je to ako chlapec, ktorý kričal pozor, vlk, vlk, až za nikto neprišiel eh, na pomoc, ale samozrejme Nemôžeme sa dostať do stavu, kedy si všetci budú myslieť, že už s tým nejde nič urobiť, pretože e, v poslednom rade musíme povedať, že my sme v ekokomore. E, je veľmi dôležité, aby pre všetky naše organizácie mali rovnaké vnímanie univerzálnych ľudských práv. Avšak kým e, budeme zostávať v našich pohodlných zónach, v našich komfortných zónach, tak z toho nič nebude musíme sa angažovať s MVOčkami, s tinkankami a pra, pravdepodobne viete, že OBSE organizuje konferencie v Európe. Avšak je to e, smutné, mal by to byť pre nás budíček. A myslím si, že takisto potrebujeme sa uh, E, postarať o to, aby sme vytvorili dobrú víziu spoločných ľudských práv. Bola tu štúdia, e, ktorá sa e, nazýva architektúra prejavu. Je dôležité, aby sme používali tie správne slova pri angažovaní sa a dialógu a využívali samozrejme práve aj zdroje, ktoré sú určené na komunikáciu s verejnosťou a chcela by som to uzavrieť tým, že náš návrh si kladie otázku, čo by sa stalo, keby v roku 2019 namiesto toho, aby sme zorganizovali ďalšiu konferenciu alebo seminár, kaž z našich regionálnych mechanizmoch a medzinárodných organizácií eh, využila tieto peniaze na to, aby zlepšila doručenie toho posolstva o ľudských právach takým spôsobom, aby to bolo univerzálne pochopiteľné. Ďakujem veľmi pekne. Thank you, Miss Ďakujem pekne, pani Parabcháce, za jednoznačné vystúpenie. A teraz by som rád odovzdal slovo eh, profesorke Beata Rudolf, nemeckej kolegyne. Nech sa páči. Vážené Dámy a páni, excelencie, my dnes potešením oslavovať 70. výročie Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Zaznamenali sme veľký pokrok od schválenia tejto deklarácie v 48 roku, ale zároveň e, zaznamenávame aj útoky na ľudské práva v medzinárodnom kontexte. A chcem povedať, ako organizácie pre ochranu ľudských práv podporujú univerzálnosť a implementáciu povinností v oblasti medzinárodných ľudských práv a zabezpečujú to, aby ľudské práva si obhajovali ľudia na miestnej úrovni a aby sa ochrana ľudských práv stala realitou pre každého. Pred 70 rokmi po dvoch hrozných svetových vojnách medzinárodné spoločenstvo uznalo cez Všeobecnú deklaráciu to, že sloboda, spravodlivosť, mier a rozvoj sú možné iba pri rešpektovaní ľudských práv, ktoré sú všeobecné, univerzálne svojej povahy a neodňateľné držiteľom týchto práv. Za posledné 10 ročia cez prijatie záväzných mluv o ochrane ľudských práv e, sa tieto veci stali všeobecnými hodnotami a právami. Pred 25 rokmi Svetová konferencia vo Viedni o ľudských právach uznala, že je potrebné vynaložiť viac úsilia, aby ľudské práva sa stali realitou v teréne. A pre tieto účely sa štáty zaviazali posilniť domácu implementáciu a mechanizmy zodpovednosti predovšetkým žiadali, aby každý štát si vytvoril e, e, súdny dvor, ktorý bude implementovať uplatňovanie ľudských práv na národnej úrovni, aby sa podporovala kultúra ľudských práv. NHR monitoruje situáciu v členskom štáte, podáva hlásenie verejnosti, parlamentu, vyšetruje porušovania ľudských práv. E, na rieši na domácich či medzinárodných súdoch porušovanie ľudských práv a rieši sťažnosti. Napríklad filipínske NHR e, vyšetrovalo vraždy a zbieralo dôkazy pre budúce trestnoprávne konania. Takto e, táto inštitúcia slúži ako monitorovací mechanizmus, ktorý má brániť porušovaniu e, ľudských práv. Medzinárodne uznané normy pre NHR sú parížské zásady, ktoré schválil vyhlásila OSN pred 20, na valnom zhlášení pred 25 rokmi. Dnešná existencia 25 princípov, pred 25 rokoch, pardon, je aj e, v agende pre udržateľný rozvoj do roku 2030. To sú štátne orgány nezávislé od, štát, ktorý majú, od štátu, ktorý majú široký mandát na ochranu ľudských práv. Sú akreditované každých 5 rokov e, tým, že sa odvolávame na parížské princípy a zabezpečuje sa ich nezávislosť, pluralita, zodpovednosť a efektívnosť spolu vytvárajú globálnu alianciu národných inštitúcií na ochranu ľudských práv, ktoré pozostáva zo štyroch regionálnych sietí Afrika, Ameriky, Ázia, Pacifik a Európa. NHR sú akýsi premostení medzinárodnými a medzinárodnými kontextami, uplatňujú medzinárodné normy ľudských práv, ale sú v podstate národnými aktérmi, ktorí chápu miestny kontext a pomáhajú implementovať ľudské práva a tým prispievajú k prevencii. Mnohé tieto organizácie majú mechanizmy včasnej výstrach ako inovatívny spôsob monitorovania. Napríklad v Kenii sa identifikovali hotspoty potenciálnych konfliktov počas predvolebnej kampane a získali informácie od miestneho obyvateľstva cez SMS-ky, tak aby mohli rýchlo reagovať Eh, NHCR eh, takisto zodpovedajú sa medzinárodným orgánom a tým sa posilňuje monitoring a odozva eh, týchto orgánov, umožňuje sa rýchle konanie a branie štátnych správ na zodpovednosť. Najvyššie NHCR prispievajú k práci európskeho rámca, pardon, regionálnych rámcov. Napríklad Európska sieť inštitúcií NHCR ENRI má v Rade Európy, riadiacom výbore pro ľudské práva e, v pozíciu stáleho pozorovateľa a tým umožňuje prijímať efektívne cieľené aktivity. V Amerikách NHCR spoločne sa obracajú na Interamerickú komisiu pre ľudské práva v prípadoch ohrozenia ľudských práv. Sieť afrických NHCR pripravila usmernenia pre NHCR na to, ako monitorovať implementáciu odporúčaní Africkej komisie pre práva ľudí a ľudu a E, prácu afrických súdov. Azia Pacifik, tam nie je regionálny rámec a NHCR extenzívne spolupracuje s azijskou medzivládnou komisiou pre ľudské práva. Dámy a páni NHCR zohrávajú dôležitú úlohu aj pri oslovovaní spoločnosti ako takej e, dôležitých témach ľudských práv. Pri 70. výročí e, Všeobecnej deklarácie zaznamenávame potlačanie ľudských práv a och, systémov ochrany. Je na vzraste populizmus a autoritatívny systém e, stále viac sa hovorí o tom, že ľudské práva môžu byť porušované e, štáty opustili tento systém a e, koheznosť Rady Európy je napádaná. Sme svedkami toho, že medzinárodný charakter ľudských práv je spochybňovaný a spochybňuje sa aj regionálna práca. NHCR môžu riešiť túto situáciu, sú to integrálnou súčasťou medzinárodného systému ochrany ľudských práv a musia uplatňovať medzinárodné normy ochrany ľudských práv, ale sú to aj národné orgány, ktoré e, v podstate približujú ľudské práva ich držiteľom a tak prispievajú k tomu, aby ľudia si zobrali za svoje ľudské práva, keď podporujú uplatňovanie univerzálnych noriem v rôznych národných kontextoch a keď poskytujú osvetu a vzdelávanie obyvateľstva ako aj štátnych e, zamestnancov v tejto oblasti. Takisto NHCR prinášajú ľudské práva na miestnú úroveň, pretože musia úzko spolupracovať s domácimi aktérmi a občanským spoločnosťou, obhajcami ľudských práv. Deklarácia z Marrakešu a regionálny e, plán sieti NHCR uvádza, ako NHCR majú pracovať, aby chránili demokratický priestor v krajinách, aby podporovali obhajcov ľudských práv. E, okrem iného je tu aj prevencia, včasná výstraha, úzka spolupráca s medzinárodnými mechanizmami. Enri akčný plán e, bol naštartovaný dnes. Nájdete si to dolu spolu s publikáciou, ktorá hovorí o tom, ako NHCR podporuje obhajcov ľudských práv po Európe. Dámy a páni, NHCR sú pôvodnými partnermi, ktorí mali pomôcť EÚ, aby si splnila svoje záväzky v oblasti ľudských práv. NHCR v rámci členských štátov EÚ sú podporované ENRI a spracujú na príprave, rozpracovaní e, no, e, charty. V tretich štátoch poskytujú informácie priamo z terénu delegáciám EÚ, podielajú sa na dialogu o ľudských právach, pripravujú správy o pokroku a vykonávajú spoločné projekty, aby pomohli E, tomu, aby si miestne obyvateľstvo zobralo tieto správa za svoje. NHCR sú dôverhodným aktérom aj v štátnej správe, poskytujú priestor pre otvorený dialog a príjmajú nezávislé aktivity v rámci ochrany ľudských práv v rámci národnej jurisdikcie. Dôležitá úloha NHCR bola uznaná v rámci aktuálneho akčného plánu o ľudských právach a demokracii je tu spolupráca s NHCR e, ako je to prvá aktivita. EÚ sa takisto zaviazalo podporovať NHCR a dodržiavanie princípov z Paríža, vrátanie v takých situácií, kedy NHCR sú pod tlakom či hrozbou, ako je to napríklad momentálne na Filipínach či v Sierra Leone. Okrem politickej podporu EU podporuje regionálnu sieť na budovanie kapacít a výmenu informácií medzi seberovnými vrátanie ENRI a európskych NHCR. E, vzťahy EU a NHCR sa dajú posilniť tak, aby univerzálne práva sa stali realitou pre každého. Účasť NHCR sa dá ďalej zinstitucionálniť tak, aby ten prístup k dialogu o ľudských práv bol konzistentný, aby sa pravidelne hodnotila práca OSN, aby sa podielali na ďalších procesoch. Ak máme zabezpečiť to, že dosiahnutý pokrok e, nestratíme, musíme pripraviť nový akčný plán pre ľudské práva a demokraciu. NHCR musí byť zakomponovaný do viacročného finančného rámca. NHCR tam musia byť uznaný ako základný partner, ktorý podporujú základné hodnoty vrátanie právneho štátu, ľudských práv a demokratického priestoru. Dámy a páni, cez spoluprácu NHCR, občianská spoločnosť a EÚ môžu podporovať medzinárodné a regionálne mechanizmy ochrany ľudských práv a môžu podporovať národnú implementáciu e, všeobecných noriem ľudských práv, tak ako to predpokladá deklarácia z pred 70. rokov. Spoluprácou môžeme zabezpečiť to, aby multilaterálny systém ľudských práv sa stal realitou. E, môžeme zabezpečiť to, aby všetci držitelia práv si zobrali tieto práva za svoje, aby sa nebojovali a aby fungovali efektívne regionálne siete. Henry Enley a ďalší NHCR sú pripravení pripravené na spoluprácu s vami tak, aby každý človek mohol požívať ľudské práva bez ohľadu, kde sa nachádza v tomto rozdrobnom svete, ktorý je zjednotený univerzálnymi hodnotami a právami. Ďakujem pekne. Dank, Frau Rudolf. Ďakujem pani profesorka Rudolf. A našim posledným rečníkom je pani profesorka Palmeter z Toronto, Kanada. Nech sa páči, máte slovo. Ja som zo zvrchovaného Mi'kmaq krajiny a bývam v Mi'kmaq e, území, čo je dneska Kanada. Je pre mňa veľkou cťou, že som tu pozvaná a že ma pán Panceri a ostatní pozvali. Naozaj je to veľká česť a ďakujem vám za to, že ste vyšli zo svojej comfort zone a vypočujete si hlas pôvodnej obyvateľky a jej pohľad na ľudské práva. Niekedy sa tak zameriavame na to, aby sme oslavovali všetky zákony a politiky, čo treba samozrejme oslavovať, ale to je niekedy v tej zóne pohodlia a niekedy nie sme až takí e, uvoľnení, keď sme mimo nej a preto sme spokojní tam, kde sme a nevšímame si, čo sa deje na celom svete a mimo našej komfortnej zóny. Samozrejme, že je to niekedy tak a je to bežné, že sme niekedy slepí a nevidíme, že veci sú iné, ale posolstva ľudskoprávnych obhajcov a pôvodného obyvateľstva celého sveta, to sa netýka len vlád a organizácií a tých, aby prišli na našu stranu. Tieto posolstva majú aj inú stranu a to je informovať, dať moc a mobilizovať pôvodné obyvateľstvo, aby si zobrali vodcovstvo do svojich rúk pri ochrane práv pôvodného obyvateľstva a aby sa snažili o zmenu tak, aby tie komunity mali nádej, lebo keď komunity nebudú mať nádej, tak potom vidíte tú vysokú mieru sebevražd aj pre veľmi rozvinuté krajiny je dôležité, aby boli dostatočne odvážne a boli príkladom, aby len neoslavovali veci, o ktorých si myslíte, že robíte správne, ale byť aj dostatočne odvážni na to, aby ste poukázali na to, čo sa tak nedali, nedarí. A ja použijem Kanadu ako príklad. Kanada, ako vieme, je jedna z najbohatších krajín na sveta, je v každom medzinárodnom fóre. Chváli sa tým, že je oddaná myšlienke multikulturalizmu, rodovej rovnosti máme ľudskoprávne zákony v každej provincie na celkoštátnej úrovni. Zúčastňujeme sa na všetkých e, aktivitách OSN a zmluvných orgánoch. Aj naša ústava má chartu práv a slobod, free, sloboda tlače a podobne. A pritom toto odanosť ohľa, eh, ochrany práv pôvodného obyvateľstva je tá téma, ktorú riešia Ďalej, naša krajina sa považuje za piatu najlepšiu krajinu eh, na život a podobne. Takže to je úžasné, to je úžasné, kde by chceli ľudia prirodzene žiť. Ale keď izolujete podmienky pôvodného obyvateľstva v Kanade, tak ten index pre eh, ľudský rozvoj klesne z 10 na 47. miesto, 43 miesto v tom rebríčku po Čile, po Argentíne. Takže vidíme, že je tu dramatický rozpor v našej krajine. Taký veľký, že bývalý osobitný spravodajca pre pornobovateľstvo povedal, že Kanada je e, stelesnením protirečenia je to šampión pri ochrane ľudských práv, má úžasnú ochranu pôvodného obyvateľstva a pritom spáchala porušenie v každom bode ochrany ľudských práv. Dneska neexistuje žiadne ľudské právo, ktoré by nebolo porušované Kanadou v súvislosti s pôvodným obyvateľstvom. Takže niekedy musíme byť veľmi konkrétni a musíme sa pozrieť na podmienky konkrétnych skupín, Pôvodní obyvateľstvia predstavujú len 5 obyvateľstva Kanady, ale viac ako 20 z nich nemá prístup k čistej pitnej vode v krajine, ktorá je mimoriadne bohatá. 40 všetkých bezdomovcov sú pôvodné obyvateľstvo. A keď si pozriete e, konkrétne provincie, niekde to je až 90 Máme veľkú krízu v oblasti zdravotníctva, ale už mnoho desaťročí máme chronické ochorenia na najvyššej miere, najvyššiu mieru nehôd a e, príčina číslo jedna smrti našej mládeže sú sebevraždy. Naše domorodé obyvateľstvo má najvyššiu mieru sebevraždy pôvodného obyvateľstva a sme medzi prvej trojke. Koľko ľudí o tom vie? a pre ženy a deti je to veľa horšie. Viac ako 60 našich pôvodných rodín žije v chudobe, deti žijú v chudobe. Na, e, počet pôvodného obyvateľstva v väzniciach je nadpriemerný a vidíme, že niektorých inštitúciách 98% všetkých väzňov sú pôvodní obyvateľia a za rok tam bude 100% pôvodného obyvateľstva. Takže v ostatných častiach obyvateľstva trestná činnosť klesa. Zdá sa, že dosajeme dobré výsledky, neplatí to pre pôvodné obyvateľstvo. A teraz vraždy e, a stratené ženy v Kanade, ich viac ako 4 tisíc sú to zmiznuté domorodé ženy. Nikto by o tom nehovoril v súvislosti s Kanadou. Sú to oni hlavným predmetom, hlavným predmetom e, obchodovania s ľuďmi e, ženy a deti, okolo 40 e, sú tieto, ktoré sú unesené, pretože je to úplne bezstresné. V našej spoločnosti nie sú žiadne dôsledky pre násilie proti pôvodnému obyvateľstvu. Takmer 100 bezstretnosť a potom Amnesty International, Human Rights Watch a ďalší e, obhajujú, by mali to obhajovať a upozorňovať na to svet. Ak by sme nemali medzinárodné mechanizme, naše hlasy by padali na hluch, do hluchých oší. Veľa rokov sme sa snažili o to, aby Kanada konala, ale je to len preto, že medzinárodné organizácie ako ICHR, Zero Committee, výbory pre komisie pre ľudské práva, tí všetci nám dali tú príležitosť a hlas a povedať, pozrite, čo sa deje, môžete niečo urobiť, môžete spolupracovať s Kanadou, aby sa to zmenilo. A preto si myslím, že globálne ľudskoprávne mechanizmy potrebujeme, pretože je to humanitná kríza a mnoho ľudí si myslí, že je to len časť kanadského koloniálneho dedičstva, to, čo je v knihách dejepisu, ale predsa len sa to deje dnes. Je, deje sa to, napríklad, ja neviem, nútené sterilizácie, odonímanie detí, to všetko sa deje. Naše ženy a dievčatá sú stále sterilizované. Toto sú tie problémy, o ktorých rozvojnuté krajiny nechcú hovoriť už roky. A mám niekoľko pozitívnych príkladov. Viem, že sa veľmi kritizuje OSN a iné ľudskoprávne mechanizmy, pretože nemáme vykonávací mechanizmus. Nie je tu nejaká armáda, ktorá by zabezpečovala, že krajiny plnia tieto odporúčania. Zoberme si príklad Sandry Lovelace, keď Kanada nechcela novelizovať Indi- akt o, zákon o Indianoch a OSN potom zakročila a povedalo, že je to hrubé porušenie medzinárodného dohovoru o občianských a politických práv a jednoducho to bola hamba prinútiť takto Kanadu, aby zmenila zákony. Nezmenilo to rodovú diskrimináciu celkom, ale veľkú časť, ktorá by sa inak nestala, ak by sa na to medzinárodný orgán nezávisle na to nepozrel a objektívne ani povedal, toto nemôžete robiť s domorodným obyvateľstvom. Podobne, 10 ročia sme sa snažili, aby Kanada fungovala E, vyšetrovala e, zavraždené a zmiznuté domorodé ženy a našli sme podporu len u pôvodných žien e, v Mexiku a v Amerike, USA, ktoré nedokázali. Potom výbor na zrušenie diskriminácie žien a ďalšie iné ľudskoprávne orgány povedali, že je to veľké porušenie základných práv pôvodných obyvateľstva E, žien a dievčat a treba to vyšetriť. A tak to bola správa a správa za správou. To nám pomohlo vytvinúť tlak na to, aby kanala urobila skutočné vyšetrovanie týchto prípadov zmiznutých dievčat a žien. To teraz prebieha. Nikdy by sme sa tam nedostali, keby tam neboli tieto nezávislé medzinárodné mechanizmy, ktoré nám dali hlas. A preto chcem vyzvať všetkých vás a celú Európsku úniu, aby ju aby sa zaujímala o porušovanie ľudských práv v iných krajinách. A nielen tých krajinách, ktoré sú v novinách, ale aj v tých, ktoré nie sú v novinách, vaši spojenci a partnery. Pretože vy si možno myslíte, že porušenia E, neexistujú v Kanade a netýkávajú sa vás, ale nie je to pravda. Humanita je globálny pojem a my žijeme v globálnej rodine a myslím si, že podobne ako väčšina vašich rodín, my sme zodpovední ako jednotlivci. Možno sa nám nepáči, keď naši rodičia, starí rodičia, strikovia a tety nás berú na zodpovednosť, ale napriek tomu musíme byť braní na zodpovednosť a globálne to platí tiež iné krajiny musia brať na zodpovednosť iné štáty za to, čo robia pretože všetci budeme mať z toho osoch. Zoberme si medzinárodné obchodné dohody. A keď Kanada porušuje práva pôvodného obyvateľstva, aby prišli tovary a služby do medzinárodných obchodných zmluv, to možno pomôže vám, ale zabíja, ničí to iné veci ktoré sa týkajú pôvodného obyvateľstva. Nikdy nedovolte Kanade alebo USA alebo inej krajine, aby vám povedali, že starajte sa sám o seba. Ľudstvo a, ľudsk- a dôsto- ľudská dôstojnosť v živote je, sa týka nás všetkých. A ja si myslím, že sporu to dosiahneme. Nie je ten počet zákonov, ktorý máte, čo je dôležité to nehovorí, či ste priekopníkom v šampiónov ľudských právach. Ide o to, ako ich implementujete, ako ľudí chránite. Nie je to zlhý zoznam vládnych programov a služieb, ktoré máte. To je ten skutočný dopad na ľudí, ktorých sa to týka. Takže ja si myslím, že my všetci by sme mali fungovať v globálnom spoločenstve, ktorý sa riadi ľudskoprávnym rámcom a ľudské práva nemajú byť súťažou o popularitu. Je to o základnej ľudskej dôstojnosti a ak je to cesta pre jedného, je to cesta pre, každé, pre všetkých. Ďakujem. Thank you, Ďakujem. Pani profesorka, bolo to veľmi emotívne, fascinujúce. Pravdepodobne viete, že náš podvýbor bol v Kanade pred pár týždňami a prečítal som si prvé správy, ktoré z toho vznikli. Dámy a páni, musíme skončiť do takej 7, 7, 5, 70, lebo potom nasleduje ďalšia akcia, na ktorej musíte byť. Máme asi 20-25 minút na debatu. Mám tu 4 žiadosti o slovo, takže prosím 2 minúty každý a potom by mohli naši panelisti reagovať na to, čo počuli. Začneme s mojim kolegom z EP, Barbara Lochbie, nech sa páči, máš slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa vyjadriť k tomu, čo povedal pán Garcia. My ako regionálny parlament sme mali veľký osoch z, to, z vašej práce o Feminicidas pred pár rokmi, pretože to, ako ste to definovali a ako ste to e, ako ste na to upozornili, bolo základom pre našu prácu. Teraz hovoríme aj o tom posilnení a potom mám otázku na pána profesora Ngoi Lumbu. V 2013 niektorí z nás a ja sme boli na návšteve Africkej únie a pochopila som to tak, že v Africkej únii ľudské inštit- ľudskoprávne inštitúcie a mechanizmy sú pomerne menšie než to úsilie, ktoré sme venovali e, mierovým rokovaniam a prevencii konfliktov. Taktiež sme sa dozvedeli, že občianská spoločnosť a ľudskoprávne mimovládky majú veľký problém dostať sa do Africkej únie so svojou agendou. E, zmenilo sa to? A potom bola aj debata, že Medzinárodný trestný súd, a bola tu pani Fatu Suda v predchádzajúcom paneli, mal, bol vystavený mno, kritike vedúcich predstaviteľov Afriky a povedalo sa, že namiesto toho, aby naše trestné trestní zločinci boli súdení týmto súdom. My by sme boli radšej, keby sa práca Afrického súdu pre ľudské práva mohla rozšíriť. Prebieha táto diskusia, alebo skončila to ako snaha, e, e, alebo sa táto snaha o vytvorenie ľudskoprávneho súdu Africkej únie skončila. Ďakujem pani Lockpiller. A teraz Olivia Otiano, generálna tajomníčka Medzinárodné organizácie na ochranu náboženskej slobody. Áno. Ďakujem. Tu som, tu som. Zdravím vás, excelencie, dámy a páni, bratia a sestry v ľudskosti alebo v ľudstve. Som veľmi šťastný, že som dnes tu a veľmi si vážim, čo EU robí, pokiaľ ide o ľudské práva ale nielen EÚ, ale aj OEC, Rada Európy, Spojené národy. Ja zastupujem e, organizáciu zo 46. roku, ktorá bráni náboženské slobody. Prvou predsedničkou bola pani Rooseveltová. Je mi cťou, že pred, reprezentujem túto organizáciu a chcem povedať, že potrebujeme chrániť viac toho druhého ako seba ak to budeme takto robiť, tak tým obhadzuje, obhajujeme, ochraňujeme aj našu seba, spoločnosť, mier. Pani Rooseveltová od začiatku hovorila hneď, ako bola prvý, e, prvou predsedkyňou tohto výboru, povedala základné ľudské práva sa ľahko chápu. Sloboda tlače, prejavu, svedomia, e, vyznania, právo na petície, právo človeka na bezpečnosť doma, E, sloboda pred arbitrárnym odsúdením a zatknutím. Skúškou je nielen preveriť, do akej miery ľudské práva a slobody sme dosiahli, ale ten smer, ktorým sa svet pohybuje. To je tá skúška. Dámy a páni, to, čo ja chcem zdôrazniť, je, že musíme spolu veci posilňovať. Posilňovať slobodu náboženstva, e, uvažovania, zhromažďovania, pretože len takto chránime základné práva, ktoré môžu byť dobre chránené v našej spoločnosti. A moja otázka je teraz na vás, na panelistov. Ako zabránime tomu, aby sa zneužila národná bezpečnosť, otázka národnej bezpečnosti v našich spoločnostiach. Predsa to sa týka migrantov, utečencov alebo menšín. V mnohých e, vládach dnes Napríklad vláda, jedna vláda vo východnej Európe pripravuje legislatívu, kde v mene národnej be, e, bezpečnosti by sa dopracovala k tomu, že by to malo negatívny dopad na regionálne menšiny. Ako tomu zabraniť? EÚ robí čo, najvia- robí, čo môže, aby chránila práve zásadné hodnoty. Ďakujem pánu Tianu. A teraz Ačienk Akina z, z panafrickej občianskej siete. okay. uh... You, chair, allowing... Ďakujem za to, že mám túto príležitosť sa vyjadriť. Mám otázku na výsledkami pána e, profesora Remy Lumbu, ako v Afrike zaručíme ľudské práva, najmä pre marginalizované e, komunity, ako sú LGBT a podobne. Nie je tajomstvom, že vlády sa e, vyhýbajú zodpo- ľudskoprávnej zodpovednosti, ozbrojili homofóbiu a oslabujú postavenie Africkej komisie pre ľudské krajiny Egypta, Rwanda, argumentujú a útokia na komisiu a na práva LGBT v Afrike. Využívajú e, tú frázu afrických odvod, ako keby tie podporovali netoleranciu, neznašanlivosť a vymazanie ľudskosti každého človeka. E, zdá sa, že občianskoprávne organizácie v Afrike sa tiež dostávajú do ťažkosti. Na druhej strane vidíme narastajúci útlak a regresiu ľudských práv v takých krajinách ako Tanzánia, kde autoritatívny režim posilňuje svoje postavenie a zameriava sa na LGBT a ľudskoprávnych obhajcov. Ako, pán komisár, toto mienite riešiť, keď vidíme a treb, e, toto a treba posilniť Afriku a e, Africkú chartu ľudských práv a pán komisár, ako budeme chrániť dôstojnosť afrických zraniteľných obyvateľov. Ďakujem, pani Akila. Ešte jedno vyhlásenie alebo otázka pán Omar Faruk Osman z Národnej únie somalských žurnalistov, novinárov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Volám sa Anu Fa- Oman Faruk Osma, som zo Somálska. Som veľmi šťastný, že som tu, pretože v Somálsku bojujeme e, proti kultúrnej stigmatizácii a delegimitizácii ľudskoprávnych obhajcov, tí, ktorí sa ozývajú, obhajujú slobodu združovania a prejavu. Ja som z Únie novinárov a moja krajina je tá najhoršia krajina pre novinárov v Afrike. Som šťastný, že komisár Remy je tu dnes. Chcel by som vidieť a vedieť, aké synergie tu môžeme dosiahnuť, keď tu máme takúto kultúru stigmatizácie, delegitimizácie, to e, ľudskoprávnych obhajcov v Afrike, v Latinskej Amerike, ako si myslíte, čo sa tu dá urobiť pri potlačaní tohto úsilia. Chcem sa aj poďakovať Európskemu parlamentu za prijatie uznesenia z 5. júla tohto roku o Somálsku, kde sa hovorí o stigmatizácii, delegitimizácii novinárov, odborárov a tých, čo bojujú za slobodu prejavu a združovania v mojej vlasti. Ďakujem. You, ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za milé slova eh, ku koncu. Európsky parlament sa naozaj venoval dôležitým veciam v Somálsku. Musíme skončiť presne o 7 hodine práve kvôli tlmočníkom, pretože majú takisto právo na ukončenie svojich práv. Takže každý z panelistov dostane dve minúty. Viem, že to nie je veľmi motivujúce, ale musíme sa uberať e, týmto spôsobom. Takže teraz pôjdeme rodovo vyváženie, začali sme mužmi a teraz e, dáme slovo najprv e, našim panelistkám. Pani Rudolf, ďakujem veľmi pekne ja sa budem venovať otázke, ktoré sa týka obrany náboženských slobôd, pretože to je veľmi problematická záležitosť a využívanie práve záležitosti národnej bezpečnosti na obmedzovanie práv. Netýka sa to len náboženských e, menšín, ale to môžu byť aj migranti, kritici e, vlády. A na to máme jednu jedinú odpoveď e, z perspektívy si inštitúcií ľudskoprávnych E, vidíme rozličný prístup a rozličné právomoci. Takže keď hovoríme s parlamentom a vládom, e, vládou, zasadzujeme sa o e, princíp primeranosti, hovoríme a poukazujeme na nediskriminačný efekt a právny prístup a vyzývame na prehodnotenie zákonov, ktorí majú dopad, osobitý dopad na určité skupiny. Napríklad francúzsky výbor pre ľudské práva podobnú činnosť robil napríklad v časoch e, vyhlásenia mimoriadnej situácie vo Francúzsku e, za účelom ochrany e, národnej bezpečnosti a tie mali dopad práve na menšiny. Takisto chodíme aj na súdy, predkladáme prípady e, s súdom. No a to je tá právna e, súčasť, no ale samozrejme e, sa musíme aj angažovať v spoločnosti, vo verejnom diskurze, aby sme poukázali predovšetkým na skupinách, ktoré sú potenciálne, potenciálne nebezpečné a samozrejme vyzývame na to, aby sme sa nezasadzovali o ďalšie šírenie rasizmu. No a prostredníctvom e, výchovy k ľudským právam, e, ktoré nepozostáva iba z toho, že vysvetľujeme, aké sú zákony, ale hovoríme aj o tom, aké sú hodnoty, ktoré ležia na pozadí ľudských e, práv. A samozrejme vysvetľujeme to aj jednotlivým spoločenstvám. Snažíme sa pomôcť im pochopiť túto solidaritu. No a samozrejme musím povedať e, to, čo bolo veľmi dobré, 250 tisíc ľudí išlo do ulic pod hashtagom Indivisible. E, to znamená, že nemôžeme sa deliť kvôli ľudským právam. Musíme stáť jednotne na ob- a postaviť sa na obranu ľudských práv. Ďakujem veľmi pekne, pani profesorka Rudolf, pani Kadachachadze. Ja by som sa chcela vyjadriť k dvom veciam, hovorí pani Garda, v chádze A musíme si byť vedomí, že sme videli teraz dokument, e, ktorý hovorí presne o tomto. E, hovorí o tom, čo sú tie hraničné situácie, e, do ktorých možno využívať argument bezpečnosti a v akých situáciách už je to zásah do slobody vyznania a do akej miery práve nemožno e, obmedzovať toto, e, túto slobodu na základe argumentácie ver, e, národnou bezpečnosťou. A samozrejme máme v súčasnosti veľký priestor na zlepšenie. Keď hovoríme o medzinárodné mechanizmy, môžeme sa učiť jeden od druhého, môžeme to učiť aj ostatných a musíme sa angažovať v kolektívnych krokoch, pretože pokiaľ budeme jednať individuálne, každý na svojom piesočku, ten dopad, ktorý budeme mať v konečnom dôsledku, je oveľa menší. Ďakujem veľmi pekne. Ja som si veľmi opatrne Eh, vypočul, čo ste povedali, pani eh, profesorka Palmater, lebo som sa vrátil z Kanady a vieme, aká je kritická situácia eh, pôvodných obyvateľov. Začali sa veci meniť, odkedy ste zastúpení vo vláde, alebo je to stále rovnaké ako za predchádzajúce vlády. Ďakujem veľmi pekne za otázku. Myslím si, že toto je najzásadnejšia otázka E, ktorú sa ma pýtajú ľudia z iných krajín. E, predchádzajúca e, vláda bola veľmi proti právam pôvodných obyvateľov, nazývala nás ohrozbou národnej bezpečnosti. Teraz vláda hovorí, že chcú, chce napraviť Avšak všetko e, sa zhoršilo za súčasnej vlády. A chcela by som povedať, e, na eh, otázku ohľadom národnej bezpečnosti a tento široký strach medzinárodného spoločenstva z medzinárodného terorizmu. Eh, eh, Kanada nedávno schválila legislatívu boja proti terorizmu, ale tá je namierená na všetkých ľudí v Kanade, ktorí môžu ohroziť hospodárstvo, medzinárodné vzťahy alebo zasiahnuť infraštruktúru a to mal veľmi cieľený dopad práve na pôvodné obyvateľstvo, pretože naše snahy boli vždy neozbrojené, boli mierumilovné a, a jediní ľudia, ktorí zomreli počas našich protestov, boli naši ľudia kvôli uh, strieľaniu zo strany policie alebo policajného násilia. Takže žiad, žiadna legislatíva v súčasnosti nebola taká komplexná pri upieraní práv eh, pôvodným obyvateľom. Takže eh, máme z toho naozaj kolektívny eh, strach a bohužiaľ žiadne slová nezlepšia túto situáciu. Keď aj vidíte našeho predsedu vládu, keď mu hovoríme, že nedovolme, aby ropovody boli vedení cez pôvodné obyvateľstva. Takže máme teraz v súčasnosti veľký problém a samozrejme to má dopad aj na medzinárodné obchodné dohody. Ďakujem veľmi pekne eh, profesorka Palmater. Teraz pán Garcia. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi eh, pekne kolegyň Bulder na otázku otázky, ktoré smerovali na fungovanie našeho systému. No a to mi pripomenulo, akým spôsobom fungujeme v našej organizácii ohľadom ľudských práv a to je predovšetkým spolupráca zo strany štátu. Naša organizácia môže robiť e, to, čo robí a do tej miery, do akej miery máme spoluprácu daného štátu. Z prípad, ktorý ste spomínali, e, sa týkalo prípadu, ktorý bol e, predložený americkému súdu v roku 2009. Bola to žaloba medzi Americkej komisie na Mexiko, a ktorá sa týkala e, špecifickej situácie v oblasti ťažby e, v štáte Chihuahua v Mexiku. A samozrejme vytvorilo sa tu aj rámec medzinárodnej zodpovednosti, ale samozrejme aj v zásade do, ohľadom dodržania petičného práva a smerovalo to Mexiko na to, aby prijalo politiky e, v oblasti toho, aby e, zamedzilo podobným priestupkom a e, činom. Avšak Mexiko je súčasťou tohto amerického dohovoru a samozrejme uznalo aj jurisdikciu Medziamerického súdu. Zatiaľ iba 20 medziamerických štátov uznalo túto jurisdikciu a e, myslím si, že toto je e, diplomacia, e, ktorú možno urobiť aj tu v Európskom parlamente. Môžeme byť efektívnejší, pretože v Kanade nie, Kanada nie je signatárom tejto medziamerickej dohody a neuznávajú e, ani jurisdikciu e, tohto medzinárodného amerického súdu. Ďakujem, pán Garcia a profesor Lumbu. Máte e, niekoľko otázok na vás. To je veľmi ťažké, pretože tu zazneli tri otázky a za dve minúty to asi nezvládnem, ale tak to je. Takže otázka neschopnosti inštitúcií, ktoré spravujú ľudské práva a ktoré majú priniesť výsledky, ktoré by boli hmatateľné, čo sa týka bezpečnosti. Tá, tá osoba, ktorá položila túto otázku, ja vyzývam, aby to vnímala tak z pohľadu viacerých organizácií, pretože to nie je otázka politická, nie je to Addis Abeba, kde Európska Africká komisia to nerieši ani Africký súd otázka, kde sa rieši otázka mieru a bezpečnosti, ale už určité otázky ohľadom ľudských práv, ktoré sa vyriešili, prispeli k, k mieru a bezpečnosti v niektorých krajinách Afriky. Mimovládne organizácie môžu mať štatút pozorovateľa e, na úrovni komisie práv ľudí a ľudu v Afrike. A potom otázka, či Afričania nemôžu mať africký súd, e, a či sa nemusia stále, aby sa nemuseli stále obracať na Medzinárodný súdny dvor v Afrike. Chceme mať Africký súd. Je pravda, že to je súdny dvor, ktorý by mal oveľa širší záber ako to, čo máme momentálne na našej komisie. To projekt bude to závisieť od hlav štátov, e, či sa to zrealizuje alebo nie. Otázka LGBTI, odkedy od novembra 2000 e, pracujem práve iba na túto tému musím priznať, že e, práva e, žien, obhajcov ľudských práv, ktorí pracujú pre práva LGBTI alebo sú sami LGBTI, majú závažné problémy práve z dôvodov tzv. afrických hodnot. O čom hovoríte? Ale chcete môj osobný názor? Tieto africké hodnoty, ja som ich ešte nevidel nikde nejako napísané, ale v mene týchto hodnot viem, že LGBTI sú vystavené mnohým problémom. A čo sa týka takého najvhodnejšieho možného prístupu spolupráce regionálnych organizácií, ktorý by mohol uh, podstate obhajovať obhajcov ľudských práv v Afrike. Ja môžem len požiadať štáty, pretože odkedy mám mandát, v podstate obhajujem obhajcov ľudských práv a snažím sa uh, E, uplatniť všetky normy Európskej únie, Rady Európy, OECD a hľadať, ako môžeme obhajovať obhajcovúcich práv v Afrike, aby sme sa mohli inšpirovať týmito normami, ale všetko to závisí od politickej ochoty a v Afrike máme závažné problémy s tým nakoniec, ako všade inde, snažíme sa vysvetliť vládam, že obhajovanie ľudských práv nie je trestným činom. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Pán Lambu, Takže, dámy a páni, chcel by som sa poďakovať rečníkom za ich a Myslím si, že je jasné z toho, čo sme si dnes večer vypočuli, že medziinstitucionálna spolupráca je základná pre obhajobu ľudských práv, ale je potrebné spraviť oveľa viac, aby sme boli proaktívni a spravili zmenu, čo sa týka ochrany ľudských práv vo svete. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí zorganizovali toto dôležité stretnutie. Teraz, dámy a páni, by som vás rád pozval, aby ste si trošku uvoľnili, ak si to želáte, a pozreli si výstavu Všeobecná deklarácia ľudských práv na prvom poschodí v budove Spinelli o niekoľko minút Harry Hartela inauguruje e, túto výstavu takisto v Yahudy menuje Space. V priestore na prízemí PHS budovy bude koncert, takže vám pre všetkým príjemný večer a ešte raz vám ďakujem za účasť na tomto paneli. Super.